Sorry? Let's do a test before starting the vote. Immediately? No, no, no. no. no. no, no Good morning to you all for the... Dobré ráno vám všetkým, milí kolegovia. Vítajte na zasadnutí výboru pre rozpočet. Prvým bodom na programe rokovania je ako vždy schválenie programu. A keď máme žiadne námietky, tak môžeme považovať návrh programu za schválený. Dovolte mi ale najprv zdôrazniť, že musíme rozlišovať hostí, ktorých tu máme. Budeme tu mať najprv vicepremiera a ministra financí Chorvátska Zevka Maliča. A potom neskôr popoludní príde komisár Johannes Hahn. Druhým bodom na programe oznámenia predsedu rozhodnutia koordinátorov z 12. decembra. Nájdete to v zápisnici zo stretnutia. Ak nemáme žiadne námietky, tak môžeme ich považovať za schválené. Ďalej schválenie zápisnice zo stretnutia. Opäť, ak nebudú žiadne námietky, tak e, môžeme ich považovať za schválené. Vianoce sa skončili, ideme hlasovať. Najprv si skontrolujme, či, či fungujú hlasovacie zariadenie. Pevne verím, že máte svoje hlasovacie kartičky, aby sme si to mohli overiť, takže overíme si to. Otváram hlasovanie. Pani Holmajer, hlasovanie zostáva stále otvorené. Hm, netreba sa stresovať. Hlasovanie je otvorené. Ukončujeme hlasovanie. a výsledok je dobrý. Takže môžeme pokračovať podľa programu. Najprv je to presun v, sekcii, v, v časti 3, pán Howards. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je, ukonč, to je transfer na konci finančného roka z, rozpočta, z rozpočtu z roku 2019. Všetky transfery, ktoré sú spomenuté idú k poukázaným platbám a v podstate to je iba také vyčistenie rozpočtu, aby sme zabezpečili, že prostriedky budú k dispozícii na to, aby sme uhradili tie záväzky, ktoré jednotlivé časti rozpočtu majú. Najväčším prvkom v tomto smere sú podpory troch rozpočtových oblastí, a síce Európsky sociálny fond, fond pre teritoriálnu kohéziu, ďalej je to otázka udržateľného rastu, oddiely 2 a potom je to polnohospodárstvo, rozvoj vidieka a Európsky fond pre podporu rybolovu a rybolovnej politiky. E, takže tieto potreby transferov a posilnení rozpočtových e, riadkov zohľadňujú fakt, že prvky sociálnej a teritoriálnej kohézie teraz už e, fungujú na plnú rýchlosť, na plnú kapacitu, ako sa hovorí a práve preto sú vlastne už e, naplno uvoľnené prostriedky pre uhrádzanie e, faktúr, ktoré prichádzajú za tieto činnosti. Takže keď sa pozrieme na tento rozpočet pozorne, tak vidíme, že rozpočtové prostriedky sú adekvátnym spôsobom e, alokované aj pre rok 2020. To samozrejme odkazuje na platby ešte z roka 2019. V podobnom prípade v prípade polnohospodárstva tamto je pomerne malá úprava, čo do celkového percenta, ale samozrejme je to zase veľmi veľký rozpočet. V prípade rybolovného fondu opäť je to e, fond, ktorý postupne dobiehal a tie úpravy to zohľadňujú a budeme musieť e, toto zohľadniť v budúcich rokoch. Tieto Ehm, zvýšenia sú zase kompenzované v zníženiach ehm, v jednotlivých vlastne tých krížových rozpočtových oddieloch, ehm, kde povedzme tá implementácia bola pomalšie, než sa pôvodne čakalo, alebo kde implementácia alebo čerpanie teda ešte nebolo pod očakávaním. Je to 33 rozpočtových riadkov. Celkové presuny sú v objeme 255 miliónov eur ktoré sú vykompenzované rovnakými škrtmi v prierezovo a v tých jednotlivých minusových rozpočtových riadkoch a odporúčam to na schválenie. Ďakujem pekne, máme niekoho stenových spravodajcov, ktorí sa k tomuto chcú vyjadriť. Ak nie, komisia, potom môžeme hlasovať. Otváram hlasovanie. <clears throat> Otváram elektronické hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 20 hlasmi, 21 hlasmi za. Dovolte mi využiť príležitosť, aby som trochu odbočil od nášho oficiálneho programu, aby som sa obrátil na pána Haveda a ďalších troch členov výboru rozpočet zo Spojeného kráľovstva vzhľadom na to, že som s pánom Havedom pracoval intenzívnejšie, tí traja páni mi trochu odpustia, ak sa upriamím priamo na pána Havarda. Je to vaše posledné pôsobenie, ak to môžem takto povedať. Bohužiaľ, som s pánom Havardom mohol pracovať len niekoľko mesiacov, ale za tento krátky čas eh, som mohol vidieť a zažiť eh, pána Havada ako niekoho, kto je veľmi otvorený, veľmi priamy a má vynikajúce poznatky o tých témach, o ktorých hovorí a rozhodne veľmi široké ďalšie poznanie a skúsenosti. Ja osobne, a myslím si, že môžem hovoriť za každého, želáme vám aj trom ďalším členom zo Spojeného kráľovstva všetko dobré. Môj nebohý otec hovoril, že stromy do seba navzájom nenarážajú, ale ľudia na seba narážajú pravidelne. Takže vám želám všetko dobré a som si určite istý, že sa ešte uvidíme v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ sa musíme vrátiť naspäť programu. Stále hlasujeme. Nemáme tu žiadne žiadosti pre transfery v, v oddele 3 <clears throat> a ďalších. Takže môžeme prejsť k tej stavebnej časti a nášho programu. Najprv je to budova zastúpenia EÚ v Pekingu. Pani Keller, nech sa páči, máte slovo k tejto téme. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Máme tu tri správy, ktoré sa týkajú budov. Jednak ide, ako ste povedali, o jednu z budov delegácie e, zastúpenia Európskej únie v Pekingu, servis ESVČ konkrétne. Preskúmali sme túto tému e, v decembri naposledy Konkrétne tu ide o obnovu nájomnej zmluvy pre budovu, ktorá nesie názov North Wing, teda severné krídlo. V eh, Pekingu sú dve sídla. Eh, ide teda o túto budovu severné krídlo na 4 roky, pričom sa čaká na projekte výstavby na eh, pozemku South Wing, teda južné krídlo, a tam teraz je už budova, ale o mnoho menšia je e, však e, pozemok e, dostatočne veľký na to, aby do 4 rokov tam bolo možné zoskupiť všetky služby poskytované budova, na ktorú žiadame o obnovu najmä zmluvy zahrania 75 osôb, 50 osôb z SVČ a 8 stážistov, 8 osôb z iných jednotiek Európskej únie, Európska investičná banka je tam zastúpená, ďalej Európska agentúra pre leteckú bezpečnosť a tiež Európsky úrad pre duševné vlastníctvo. Správa zahrňa tiež teda aspekty, ktoré sa týkajú nájomného. Požiadali sme o informácie, ktoré sa týkajú cien. Viac menej sa e, to posúva nahor na trhu v Pekingu. Je to dosť e, osobitný trh. Je treba si uvedomiť, že musíme brať ohľad na to, čo sa deje v okolí. Tie 4 roky sú podľa nášho názoru hodne nastavené tak, že ten plán vyzerá byť realisticky, aby sa podarilo e, dokončiť projekt výstavby e, novej budovy. Celkovo ide teda o náraz nájomného o 22%. A to podľa nás je e, rozumné a je to v súlade s vývojom na trhu. Náš kolega, ktorý veľmi dobre túto tému, teda kolegyňa, ktorú teda túto tému pozná. Monika Holmajer položila viacero otázok. Sú tu obavy spojené najmä s tým, že SVČ eh, či príjme teda všetky ostatné inštitúcie do svojich priestorov. Oni totiž eh, musia prijať eh, všetky tie ostatné subjekty, ktoré zastupujú Európsku úniu, aby boli zaistené synergie. Povedala by som diplomaticky, že sa to zlepšuje v istom zmysle, čo sa týka vzťahov medzi ESVČ a Európskym parlamentom, ale bola by som rada, keby sme teda toto odsúhlasili a potom môžeme nabiazať diskusiu z ESVČ, aby sme uľahčili pochopenie našich potrieb. My chceme, aby z rozpočtového hľadiska sa to nastavilo čo najoptimálnejšie, aby tie prostriedky ktoré súvisia s činnosťou Bruselu a Štrasburgu, aby eh, sa čo najviac eh, takto najefektívnejšie využili. Eh, teda v tomto duchu, ak súhlasíte, môžeme nadať za dialog z SVČ. Viac menej sa teda prikláňame k podpore tohto návrhu. Voilà, monsieur le président. Merci, madame Keller. Madame Holmeier. Ďakujem, pani Holmajer. Kolegyne, kolegovia, pán predseda, ja súhlasím v zásade s názorom kolegyne Keller, ale predsa len e, máme ešte jednu otázku a okrem toho, po tom, že sme si to prejednali, by som očakávala, že predpokladom pre schválenie a mohli by sme teda takto podmienečne schváliť potom. Podmienkou by bolo, že niektoré otázky medzi SVČ a Európskym parlamentom sa budú musieť vyjasniť. Teda predovšetkým otázka, prečo Európska budova je najdrahšou budovou na štvorcový meter, e, široko ďaleko v porovnaní s ostatnými e, zastupiteľstvami Európskej únie. Tá cena od roku 2000 20 bude 210 a od roku 2021 256, pričom ostatné krajiny Malta to je 150, Taliansko 160, Holandsko 152, Nemecko 146, Belgicko 140, Rakúsko 150, Írsko 86. To je dosť značný rozdiel. Teda cene na štvorcový meter, v tom, čo platíme my a čo platia ostatné veľvyslanectvá. Preto by som sa chcela opýtať, prečo to tak je, prečo v tej istej lokalite platíme zhruba o 20 viac ako, alebo dokonca 30 viac ako tie ostatné veľvyslanectvá za svoje budovy v tej istej lokalite. Ďalej druhá vec. Tiež potom, čo SVČ sa nespráva príliš priateľsky k Európskom parlamentu. Myslím, že by sme mali e, si stanoviť isté podmienky spojené s týmto odsúhlasením. Európsky parlament je vlastníkom budovy v Londýne. Najskôr to bola snaha, že ESVČ by získalo túto budovu bezplatne od parlamentu, a že by sme sa vlastne týmto zdali svojho vlastníctva, svojho majetku to eh, parlament nebol ochotný urobiť, eh, čo je dosť eh, pochopiteľné. Na tom sme sa teda dohodli, že to tak nebude. Ďalej druhá vec, ESVČ. vnímajú úradníkov Európskeho parlamentu ako vyslaných národných expertov. Teda bude to ako veľvyslanectvo, nie ako súčasť inštitúcie. To je v rozpore s dohodou, ktorú uzavrela rada s nami v júli 2010 na základe ktorej spolupráca, podobne ako vo Washingtone, by sa mala rozbehnúť za tých istých podmienok. Tým pádom sme teda z ESVČ v tej istej budove, e, my sme naš, svoja institúcia. Samozrejme, ESB má vyslaných expertov z rôznych členských štátov, ale náš personál je vnímaný ako súčasť inštitúcie, ako Európsky parlament. Títo pracovníci tam majú na starosti parlamentné vzťahy, ďalej poskytovanie služieb eh, poslancom v tretej krajine. A ďalej v treťom rade Európsky parlament prijal rozhodnutie, asi čo sa týka vzťahov s ASEANom a Africkou úniou, že sa má prehlbiť spolupráca na parlamentnej úrovni a s týmto cieľom by aj ESVČ malo byť súčasťou našich sveta, takto je to dohodnuté a podľa mňa je dôležité, aby s parlamentom sa nezaobchádzalo horšie, ako dajme tomu z Európskej investičnou bankou, aby sme nemuseli platiť vyššie sumy ako IB, aby sa od nás nepýtali vyššie poplatky. Preto som navrhla text, kde uvádzam e, tieto pre mňa dôležité body, e, uvádzame konkrétne čísla. Už mimochodom máme aj písomné zmluvy tejto veci, teda ak by to ESVČ podpísala, tým pádom by bola spolupráca vybavená a tým pádom by sme odsúhlasili spoluprácu aj Peking. Ale ak e, necháme prejsť Peking e, bez nejakých podmienok a naďalej budeme akceptovať, že s nami takto zaobchádzajú, tak to nebude dobre. Preto by som bola rada, keby sa k tomu doplnili aj v texte tieto štyri body. Už som to teda pripravila písomne a ja by som to vnímala ako podmienku e, pod, teda podpory čo sa týka teda zamestnaneckých otázok eh, zastupcov parlamentu v Pekingu. Za týchto okolností by sme mohli osúhlasiť aj Peking, ale rozhodne by sme mali takto prejaviť eh, podporu eh, parlamentu takouto formou, pretože ja som zaznamenala niekoľko nepriateľských krokov. Sice to prebehlo diplomaticky, tak, takticky, ale rozhodne to bolo proti záujmom parlamentu aj my si musíme chrániť svoje financie, nemôžeme len pritakávať ESVČ a vždy ustupovať. Peking bude vlastne akousi skúškou, ako to bude do budúcna. Ja by som teda trvala na týchto štyroch bodoch a iba za týchto podmienok by sa Peking odsúhlasil. Ja som sa pozrela už na zmluvy, všetko podložené, požiadala som si o ne tieto zmluvy sú už pripravené na podpis, len by ich teda SVČ mala podpísať. Mala by som rada, keby sme e, takouto formou prejavili všetci podporu parlamentu. Ďakujem. Dankeschön. Other comments? Máme nejaké ďalšie vyjadrenia? Ja by som sa hlásil o slovo len preto, lebo poznám situáciu, ktorú opisovala tak Monika Holmajer ako aj pani Keller keďže som pôsobil v jednom z týchto úradov vo Washingtone. Eh, počas ostatného mandátu eh, parlament povedal, že chce byť zastúpený na štyroch miestach vo svete. Mal to byť Washington, kde už teraz máme kanceláriu, ktorá je zdieľaná v tej istej budove s ESVČ a tá spolupráca funguje dobre. Ďalším malo byť africká kancelária Bady Zabebe, tretia mala byť eh, kancelária v Džakarte, ktorá mala po, po, pokrývať juhovýchodnú Áziu a štvrtá mala byť v New Yorku pre OSN. Odkedy, alebo odvtedy, keď sme sa rozhodli, tak ESVČ viedlo neustále úsilie, aby sme túto myšlienku potláčali, blokovali, nevydávali nám na čas víza pre tých ľudí, ktorí mali začať pracovať na týchto miestach a nemyslím si, že to je v záujme dobrej medziinstitucionálnej spolupráce. Verím tomu, že tento parlament môže zohrávať lepšiu úlohu. Samozrejme vo veľmi prísne regulovanej rozpočtovej obálke, ale v každom prípade nemôžeme dovoliť, aby nás takto postrkovali okolo. Thank you. Other comments? Yes, please. Uh, Ďakujem pekne. Ja sa len snažím pochopiť, lebo to máme pomerne širokú diskusiu o tejto téme, či je správne e, či o, e, o tomto hovorí ešte pred hlasovaním, alebo sa už hlasovanie ukončilo formálne. Ďakujem pekne. Pani Vázquez Garido, e SVČ je medzi nami. Máme tu niekoľko dôležitých otázok, ktoré boli predložené jednotlivými rečníkmi, takže rád by som dal slovo vám, aby sme si počuli, ako viete odpovedať na to, čo sme tu spomenuli. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým rečníkom za ich vystúpenie. Nemám absolútne, čo by som dodala k týmto prezentáciám a tak prezentácii pani spravodajkyne, pani Keller veľmi dobre zosumarizovala túto situáciu, celý projekt, ktorý je predmetom správy a nedá sa k tomu veľa dodať. Otázky, ktorá spomenula pani Holmeier, sú trošku nad rámcom môjho mandátu, preto by som rada v rámci odpovede na otázku, že prečo tá najdrahšia budova, čo to ceny za meter štvorcový, to rozhodne nesedí s našimi číslami. E, podľa našich údajov to nie je tá najdrahšia budova, Vďaka môjmu kolegovi tu, tu mám niekoľko čísel iných nákladov, ktoré platíme. Čína je dokonca pod tým priemerom, ktorý platíme. Hovoríme tu zhruba o priemernej cene 353 eur za štvorcový meter, pričom e, priemer pre celú sieť je 435 eur za meter štvorcový. Takže očakávam, že tam je nejaké nedorozumenie. Rada by som o tomto hovorila viac, ale tie najdrahšie priestory máme niekde na hranici 1000 eur za meter štvorcový. Takže nemyslím si, že tento návrh, ktorý predkladáme, je mimo nejakého racionálneho pásma. Máme niektoré iné ambasády, alebo môžu byť iné ambasády, ktoré platia nižšie ceny v tejto lokalite, ale to závisí veľmi od toho, aká bola dohodnutá nájomná cena, v akom čase. Peking je extrémne volatilný trh, navštívila som to mnohokrát a môžem vám povedať, že celé štvrte um, vlastne rastú cenovou rýchlejšie, ako šmurknete prídete za 6 mesiacov a zrazu celá štvrtie je nahradená extrémne modernými mrakodrapmi. Takže podľa toho, kedy ste podpísali túto zmluvu, či pred eh, týmto rozvojom alebo po ňom, to ovplyvňuje ceny eh, porovnania trhových analýz, ktoré máme, ktoré sme požiadali, eh, sa porovnávali s priemernými cenami a takisto s trendom, ktorý sme zaznamenali na trhu v prípade porovnateľne kvalitných budov. Nemôžem vám alebo tomuto výboru dať teraz viac informácií o kvalite týchto budov v týchto iných ambasádach, ktoré si prenajemajú, ale ak sú nižšej kvality, no tak samozrejme v takom prípade aj tá cena je nižšia. Jediné, čo môžem zdôrazniť, je to, že čo sa týka celkovej trhovej analýzy, ktorú sme vykonali, um, tak tá cena bola v súlade e, s priemernou cenou na trhu Ďalší bod, čo spomenula pani Holmajer, to sa týka e, témy, ktorá je mimo zodpovednosti môjho oddielu. Určite chápete, že nebudem zachádzať do detailov v týchto prípadoch. Tieto diskusie, o ktorých hovoríme, prebiehajú na úrovni nášho generálneho tajomníka, našej generálnej tajomničky Helgi Schmidt a generálneho tajomníka Európskeho parlamentu. Takže to nie je téma, o ktorej by som eh, chcela hovoriť, lebo to je iná, iná úroveň, na ktorej prebiehajú tieto diskusie. Čo chcem zdôrazniť je to, že treba napredovať, alebo urobili sme napredovanie počas ostatných týždňov, aby sme eliminovali nedorozumenia po období istého ticha medzi našimi inštitúciami. A ja mám pocit, že eh, tento vzťah eh, sa ukazuje byť veľmi dobrým, neustále sa vyvíja, zlepšuje a Podarilo sa nám viacero nedorozumení vykomunikovať, ako napríklad to, že e, SVČ žiadalo, aby sme sa my zbavili, aby sa EP zbavilo nejakého parlamentu bezplatne. Ehm, to už sa vyjasnilo, vykomunikovalo, takže e, riešenie, ako pani Holmajerová povedala, teraz už e, začrtá a prebieha. Nemám autorizáciu na to, aby som diskutovala o témach personálu, ale môj oddiel, moje oddelenie je zodpovedné za otázky zdieľania našich priestorov s inými európskymi inštitúciami, napríklad s Európskou investičnou bankou ktorá bola uvedená ako príklad lepšieho zaobchádzania v porovnaní s Európskym parlamentom. Opäť je to pomerne veľké nedorozumenie, je dôležité pochopiť a vedieť, že Európska investičná banka nie je súčasťou európskych delegácií, majú samostatné zastúpenie v tretich krajinách, a to na základe štatútu banky, no a práve na základe tých vzťahov alebo usporiadaní eh, vzťahov, ktoré má banka s hostiteľskou krajinou, majú svoje vlastné usporiadanie podľa viedenského dohovoru a ich prítomnosť v danej krajine je nezávislá od Európskej únie ako takej. A nezávisia od našej delegácie a nezávisia od našej služby, teda od Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. A jediné spoločné aktivity, ktoré máme s Európskou investičnou bankou, je, sa snažíme uľahčiť ich prítomnosť v budovách alebo v priestoroch, kde pôsobíme my im neponúkame lepšie podmienky ako komukoľvek inému. My im dáme tie isté ceny, ako e, musíme platiť my. Takže to je čisto len administratívne usporiadanie, ktoré máme s touto inštitúciou. Zvyšok politických diskusí o vzťahoch s EIB, ako určite viete, sú extrémne aktuálne práve v tejto dobe a prebiehajú na veľmi vysokej úrovni a nezávisia od akýchkoľvek administratívnych usporiadaní priamo v teréne. Nie sú ani lepšie, ani horšie ako to, čo by sme boli pripravení ponúknuť ktorémukoľvek inému európskemu partnerovi. Ponechám to teda tu. Um, samozrejme som pripravená odpovedať na akékoľvek ďalšie otázky, ktoré môžu súvisieť s týmto projektom, ktorý predložila delegácia pre vzťahy s Čínou. Ďakujem pekne. Das Ďakujeme. Chce sa niekto vyjadriť? Odpovedať? Text, ktorý navrhla pani Holmajer, požiadal e, som ju, aby sa to rozdistribuovalo ostatným skupinám. Nemôžeme že požiadať, aby zastupcovia ESVČ podpísali to tu priamo na mieste. Ak však súhlasíte, pokiaľ teda pani Holmajer už e, nechce... Ale dobre, dám jej slovo a potom pani Keller. Najskôr k tým cenám. Aj keď sa snažíte diplomaticky to e, vyjadriť, e, a to je veľmi dobre známa silná stránka ESV, že vám to diplomaticky veľmi dobre ide, ale tie budovy, ktoré som spomenula, to nie sú nejaké menej cenné budovy, to sú veľvyslanectvá, sú to veľvyslanectvá krajín, teda nedá sa povedať, že ceny, ktoré sú v tej istej lokalite, ktoré som uviedla, že by išlo o nejaké menej hodnotné budovy získané nejako cenovo výhodnejšie. Je to veľvyslanectvo Talianska, Belgická, Portugalska, Rakúska. To predsa nie sú budovy, ktoré sú niekde e, v zadnom dvore, na nejakých podradnejších miestach budova Peking, e, dobre, môžeme to odsúhlasiť, ale poprosím, aby potom, čo už 11 rokov sa tejto téme venujeme, e, čo sa týka teda cien za štvrtový meter, aby sa to prejednalo v rokovaniach e, trochu konkrétnejšie. Inak totiž zdá sa, že ostatné veľvyslanectvá alebo delegácie dokážu získať budovy o mnoho výhodnejšie v tej istej lokalite ako my to je oficiálna tabulka, ktorú mám k dispozícii, nesie názov e, e, presne podľa toho, čo hovorí. E, teda uvádzajú sa tam ceny nájomného u veľvyslanectiev v tretich krajinách. Ja teda nepovažujem túto odpoveď za uspokojivú. Napriek tomu som ochotná pristúpiť na to, aby sa to ďalej neodkladalo ďalej. SVČ, to hovoríme všetkým kolegom spravodajcom, Už v júni 2019 sa e, získali povolenia na predlženie nájomných zmluv. My sme to dostali na poslednú chvíľu. Bolo by vhodné, keby sme mali na to viacej času, aby sme si to mohli pokojne preštudovať, aby sme to nedostávali na poslednú chvíľu do SVČ s odôvodnením, že údajne aj oni dostali tieto podklady až na poslednú chvíľu. Mimochodom, dozvedela som sa, že takmer všetky Dokumenty boli k dispozícii od júla 2019, ale nám sú predložené vždy na poslednú chvíľu, aby sme o nich okamžite rozhodli. Takýto prístup to nejako nezvyšuje dôveru, skôr naopak e, vyzerá to ako e, lacný trik. Je tu snaha e, vyvinúť tlak na parlament. Ak neodsúhlasíte Peking, tak je to hrozné a budete nezodpovednosť. Dobre, môžeme odsúhlasiť Peking, ale chcem poprosiť, ospravedlňujem sa, myslela som, že už ten text bol k dispozícii kolegom aj vopred, až teraz ho dostávajú kolegovia. Sú tam len tie štyri body uvedené, ktoré vlastne spomenul aj kolega. Ešte neviem stále, ako sa vyslovuje tvoje meno. Je mi ľúto, rumunský kolega. Stefanuta. Aha, takto jednoducho sa to vyslovuje. Netrúfla som si to vysloviť. Už som to urobila pri kolegovi, ktorý sa volá Pexa. Nazvala som ho Pekša a neuvedala som si, že je to nadávka. Teda už sa nechcem dopustiť takýchto prešlapov. Ak by sme to mohli teda takto odsúhlasiť za týchto predpokladov, tým pádom bude Peking automaticky odsúhlasený a tým pádom by boli presedené aj naše záujmy, záujmy Európskeho parlamentu. Madame Keller. You... Pani Keller, chcete reagovať? Ďakujem. Chcela by som sa poďakovať kolegom, najmä Monike, ktorá veľmi dobre pozná tieto témy. Ďakujem kolegom za ich poznámky. Chcem poďakovať aj zastupkyni ESVČ za to, čo nám povedala. musím potvrdiť, že existuje tabulka, kde sú uvedené rôzne ambasády a cena za štvrtový meter, ktoré tieto ambasády platia. A zdá sa, že je to nižšie ako to, čo sa nám navrhuje. Takýto je fakt. Teda to nás musí primeť tomu, aby sme boli obozretní, ale sme v Číne, nepoznáme dĺžku e, trvania najmnej zmluvy, ďalej stav budovy, najmä dĺžka najmnej zmluvy. E, viete, že tam e, to funguje podľa toho, na akú dĺžku sa uzatvára nájomná zmluva. Sú tam úplne iné pravidlá ako u nás. A e, toto je zmluva na krátke obdobie, len na 4 roky. Aj to môže cenu vplyvniť. Okrem toho je tu ďalší dokument, ktorý mňa e, teda dosť upokojil. Je to dokument SVČ, kde sa popisuje ponuka, ktorá, z ktorej sa vychádzalo, keď sa zvolila táto budova. Bolo tam 13 návrhov a 5 vyzdvihli, pretože zodpovedali ich očakávaniam. Je to dosť podrobný dokument a tu viac menej sme už v cenovej úrovni, ktorá zodpovedá tomuto návrhu, teda to zrejme zodpovedá aktuálnej realite na trhu. Teraz eh, takými črtami budovy priestorov a tiež dĺžky trvania najmä zmluvy, o ktoré tu ide. Práve preto, aj čo povedala zastupkynia ESVČ, že je to trh, ktorý sa vyvíja neuveriteľne rýchlo. Nemôžeme teda pristúpiť e, na nejaké predlžovanie e, s tým, že by sa od ponuky mohlo odstúpiť. Ja by som teda navrhla pragmaticky kolegom, aby sme to odsúhlasili tento Peking. Ešte nám tu ostáva otázka Londýna. Budeme musieť hlasovať. Neskôr teda uzavrieme tento bod. Ide o návrh pani Holmajer. Týka sa to tohto dokumentu, teda v prípade Londýna ja Navrhujem, aby som to odprezentovala skôr alebo neskôr kolegom. Kolegyňa Holmajer sa o mnoho viac vyzná v týchto témach. Máme nového vysokého predstaviteľa, máme novú hlavu, ktoré riadi ESVČ. Ja by som bol rada, keby sme s nimi nadviazali diskusie o metódach, o postupoch. Je pravda, že dokumenty, ktoré sa nám posúvajú na poslednú chvíľu, to nie je dobrý príklad, ale že sa neberú do úvahy eh, želania Európskeho parlamentu, aby bol zastúpený na minimálne štyroch miestach na celom svete. To podľa mňa by sa malo opätovne predložiť ako požiadavka ESVČ. Pani Holmajer nám predložila dokument. Myslím, že by sme ho mali vzať na vedomie, ale nepochybne to bude dobrý základ pre ďalšie diskusie s ESVČ ale teda na tieto diskusie si musíme vymedziť e, o niečo viac času a k tým princípom financovania budov sa ešte vrátime v budúcnosti, čo sa týka území mimo EÚ. Ďakujem. Madame Holmeier. Pani Holmeier. To podľa mňa neprichádza do úvahy, pretože, drahá kolegyňa Keller, my sme sa dohodli na osobnom stretnutí, že takéto predpoklady chceme odsúhlasiť, e, teda takéto podmienky odsúhlasíme dnes. E, to, čo nám tu prednesla SVČ, to nie je nejaký základ, je to e, diskusia, ktorá je výsledkom dlho mesačných dlhotýždňových nepríjemných výmen názorov medzi SVČ a parlamentom. Európsky parlament musí dať jasne najavo, že to nenecháme len tak. Ja viem, že ESVČ robí všetko preto, aby sa to neopakovalo. Európsky parlament je predsa samostatná inštitúcia, oni nás chcú uznať ako takú. Európsky parlament e, dáva k dispozícii priestory ESVČ za historické ceny, nie za trhové ceny. A tieto historické ceny sú úplne iné ako tie, ktoré v súčasnosti platia na trhu v Londýne za aktuálnych podmienok. Okrem toho je nepripustné, aby pracovníci Európskeho parlamentu boli vnímaní ako výslední národní experti. To je jednoducho nepripustné. Sme inštitúcia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť zdá sa, e, zastáva názor, že Európsky parlament nezastupuje Európsky, teda e, poslancov Európskeho parlamentu v iných krajinách v kontakte s národnými parlamentmi. Ja sa po týchto dlhých mesiacoch rokovaní domnievam, že musíme ráznejšie zakročiť. Mali by sme si to odsúhlasiť my na úrovni parlamentu, tak aby si to vyvolalo patričnú reakciu. Nemali by sme e, takto unáhlenie veci schváľovať vo Washingtone. Funguje e, kolokácia, tak ako popísal pán Stefano, na základe Lisabonskej zmluvy. A teraz ESVČ sa snaží potlačiť e, postavenie Európskeho parlamentu bola by som teda rada. Je mi ľúto, že som to rozdala až teraz. E, vychádzala som z toho, že to kolegovia majú k dispozícii. Je mi ľúto, že to dostali až teraz, ale požiadala by som, aby sme si uvedomili, že e, dohody sú už pripravené na podpis e, a teraz už je na čase ich podpísať. Kedykoľvek je možné ich podpísať, už nie je potrebné vyvíjať ďalší tlak na parlament. Ak to takto odsúhlasíme, tak to bude signál ESVČ, e že parlament sa nejako nebráni. Myslím, že by sme to mali odsúhlasiť za istých podmienok a tým pádom bude odsúhlasený aj Peking. tak aby sa odsúhlasili aj veci, ktoré sa týkajú Jakarty, Addis Abeby Chceme len to, čo vychádza aj z podmienok vo Washingtone, nič navyše. Chceme len tú istú pozíciu ako vo Washingtone, tak ako sa to vyrokovalo v roku 2010, ako to ratifikovala aj Rada. Hmm. It is clear that there, um, the questions have not sufficient je jasné, že tu nás sa tieto otázky dostatočne neprebrali, nie sú dostatočné odpovede. Zdá sa, že tu aj bola nedostatočná komunikácia, ale v každom prípade musíme hlasovať. Nemáme inú možnosť. Môj návrh je, aby sme hlasovali dvakrát. V prvom rade o Pekingu, bodka. A po druhé, či pripojíme tieto štyri body, o ktorých hovorila pani Holmajerová, ktoré by boli podmienkou. Preto prvé, ale najprv Peking a potom podmienky. Pani Kellerová. Mám otázku k hlasovaniu o tomto druhom bodu, tak sa pýtam, pretože nepoznáme ten dokument a tak ďalej. Keď to čítam veľmi rýchlo, tak mám pocit, že súhlasíme, chceme byť v Londýne. Potom ako kolega Štefanúca povedal, chceme byť v Džakarte aj v Addis Babebe a vo Washingtone. A ešte neviem, čo bolo to ďalšie miesto. Pripomína sa tu situácia ešte v Londýne. Takže by sa tu mal pridať Londýn, tak tých miest by bolo potom 5. A preto ja tu nevidím nejaké zásadné rozdiely, ale ide o to, že by sme to mali ešte troška spracovať, zamyslať sa nad tým, dorokovať. Bola by škoda. keby sme to premárnili. Ja si myslím, že je to ale základ pre ďalšiu činnosť a myslím, že veci dokážeme dotiahnuť do dobrého konca. Ak e, budú argumenty dostatočné e, a podmienky, ako sú uvedené na papieri, by nemali, byť spôsob, by nemali spôsobať problém, tak ja nechápem, na čo tu potrebujeme podmienky. Najprv chcem povedať, že o pol dvanástej príde pán Mariči a ja nebudem diskutovať teraz ďalej na túto tému. Ja opakujem môj návrh. Budeme hľadovať o Pekingu a potom o tých štyroch bodoch ako o podmienkach, podmienenosti. Madame Guardia Zabal. Pani Guardia Zabal. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Mala som iné paralelné stretnutie, takže som nemohla podrobne sledovať diskusie, ktoré tu prebiehali, ale v každom prípade my sme nemali. Vieme, že tu boli diskusie medzi spravodajcami a prebehla tu nejaká výmena informácií, ale naša skupina nebola úplne e, v týmto všetkom e, prediskutovaná. Takže chcem sa spýtať, e, že Máme teraz možnosť to prečítať, analyzovať a je dôležité, aby sme sa mohli dohodnúť aj v rámci skupiny, či súhlasíme alebo nesúhlasíme, lebo došlo k ich zásadnému zmeneniu. OK. Um, since this has... Dobre. Je tu stále veľa ďalších tém ktoré sú otvorené, takže budeme pokračovať popoludní po rokovaní a stretnutí s pánom Hánom. Či budeme hlasovať teraz o 11. alebo po obede o 5. je to jedno. Dovtedy by si mal mať každý možnosť prečítať týchto 20 riadkov. Je to len 20 e, riadkov a popoludní o 5. by sme mali byť v stave to riadne riešiť. A škoda, že sme to neriešili skôr. Takže popoludní budeme hlasovať o Pekingu. Ďalším bodom na programe je tiež niečo, čo sa týka výmeny názorov stavebná politika, to je Palmerston. To je to tu v Bratislave, takže pani Keller. E, ďakujem veľmi pekne. Tu ide o Frontex, neviem, nemám tu ten dokument pred sebou. Áno, Palmerston. Palmerston patrí Európskej komisii a v minulosti sa to využívalo pre deti, pre de, e, ako, ako školské zariadenie. To sa navrhuje opäť vybudovať aj jasle. Po tom, čo sa tieto priestory využívali na iné účely, je treba to e, zrenovovať. A okrem toho je to v úplne vhodnom stave pre e, e, deti v útlom veku. Zatiaľ nemáme k tomu žiadne podrobnejšie informácie. Úplne sa to líši od témy Frontexu. Myslím, že by bolo vhodné, keby sme teda všetci to vnímali ako včasné varovanie, že zároveň teda už sa chystá podklad preto, aby sme mohli rozpracovať tú prezentáciu ale vďaka tomu teda tam bude možné prijať eh, deti, pracovníkov komisie inštitúcií podľa pravidiel, ktoré platia pre jasle. Navrhujem teda, aby sme to odsúhlasili, aby komisia mohla pristúpiť k realizácii tohto projektu. Ďakujem. Ďakujeme. Vzhľadom na to, Koľko času máme ešte na zvyš? Nebudeme o tom teraz ďalej diskutovať. To budeme podrobne preberať potom neskôr, keď budeme mať viac informácií. Teraz pani Keller ešte k Varšave, Ketias, centrálna jednotka. Áno. Ide tu o výstavbu, respektíve vyhľadávanie nových priestorov pre ETIAS. nový systém, informačný systém, teda ide o údaje, ktoré súvisia s vízami a jeho operatívne využitie. Táto budova, ktorá má dosť značné informatické vybavenie, ale taktiež e, je schopná prijatie viacero osôb, bude vo využití 24 hodín denne. Tiež sa tam bude môcť, môcť v reálnom čase e, dostať eh, k údajom, konzultovať ich. Už eh, sa teda prijalo rozhodnutie, aby sa to umiestnilo v relatívnej blízkosti sídla Frontexu vo Varšave, keďže úzko spolupracujú s inými databázami, ako napríklad EULISA. Platí tam totiž istá operabilita medzi týmito databázami. Aj toto je len včasné upozornenie Nebude to posledný bod pre Frontex, pretože chystajú sa rozšíriť svoju činnosť v najbližších rokoch. Už e, je to naplánované aj do rozpočtu na rok 2020. Nie je to vždy vo Varšave, je to aj v iných členských štátoch. E, oni sú čiastočne aj e, v iných štátoch umiestnení. Ešte chcem zdôrazniť, že Frontex nám poskytol aj stratégiu na roky 2019 až 2024. Je to teda dokument, Zatiaľ eh, som nemala eh, čas prečítať si podrobne tento dokument, môžeme ho dať dispozícii kolegom. Myslím, že je to zaujímavé z hľadiska plánovania, eh, keďže sa bude rozširovať pôsobenie Frontexu a všetkých pridružených štruktúr, ako napríklad ETIAS v tomto prípade. Teda prikláňame sa k schváleniu, čo sa týka budovy ETIAS tiež. Uh, Ďakujem. To isté platí, čo som povedal už pre, ako aj pre Palmerston. Vrátime sa k tomu neskôr. Ďalším bodom je Európsky semester pre koordináciu hospodárskej politiky a dávam slovo pani Marquez, aby uviedla návrh stanoviska. Ďakujem, pán predseda. Správne ste to povedali, je to stručná prezentácia tohto stanoviska. Ide o stanovisko k vyjadreniu názoru a myslím si, že tu musíme mať minimalistický postoj. Pozmenujúce návrhy sa môžu predkladať do 28. januára. V tomto stanovisku mám 7 bodov, ktoré by mali byť zapracované do správy Ekonu. Poprvé, EÚ potrebuje z hľadiska udržateľného rastu aby požiadavky životného prostredia, zmeny klímy, digitálneho prechodu boli primerane zohľadnené. Myslíme si, že environmentálna dohoda by mala byť súčasťou aj e, stratégie pre Európu. Po druhé, všetci vieme, že účinky týchto víziev majú dopad na spoločnosť Ide o účinky, dopady na sociálne práva, na nespravodlivosť, ktorá e, vyplýva z tohto vývoja pre, Európ, pre Európu. Takže sme toho názoru, že európsky semester by mal obsahovať aj sociálne práva a ich realizáciu. Po tretie, to súvisí s tým druhým bodom, Európsky semester by mal obsahovať ciele udržateľného rozvoja a malo by to byť uvedené aj v správach o jednotlivých krajinách. Po štvrté, sme spokojní so zverejnením správy o vnútornom trhu a jednotnom trhu. Táto sféra správa hovorí o požiadavkách, ktoré platia pre všetky členské štáty individuálne a EÚ ako celok. Vyplýva z toho, že systematické rozdelenie medzi netoplácami a príjemcami sa bude teraz ohľadňovať prísnejšie, než tomu doteraz bolo, po piaté. To sa týka cieľov a klimatických cieľov. Je potrebné, aby Európska komisia e, zapojila Európsky parlament do vypracovania stratégie. Táto stratégia sa týka výdavkov v oblasti klímy, mnoho e, biodiverzity a podobne. To znamená, že musí existovať metóda pre mainstreaming týchto problémov. Musí to byť transparentná a komplexná metóda, pretože potrebujeme kvantifikovateľné ciele, potrebujeme metódu, ktorá by hovorila, ako tieto ciele dokážeme dosiahnuť. Európska komisia musí zapojiť Európsky parlament do vypracovania a vyvíjania tejto metódy po šieste. Európske regióny sa v súčasnosti nachádzajú v rôznych situáciách, majú iné štartovacie dráhy, pokiaľ ide o ich bilancie a mechanizmus pre spravodlivú tranzíciu, transformáciu, o ktorej hovorí komisia, musí predstavovať primeranú inkluzívnu premenu pre všetkých. Po siedme, vyzývame komisiu, aby pri vypracovaní európskeho semestra prehlbila demokratický proces teraz sa chcem spýtať, či chcú tieňoví spravodajci sa vyjadriť. Pán Reslar? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za správu, za prácu a za túto informáciu. Je dôležité mať takýto nástroj, akým je Európsky semester, ktorý ukazuje transparentnú kontinuálnu koordináciu politik na úrovni EÚ. Z môjho pohľadu je aj potrebné neustále podporovať členské štáty pri implementácii, najmä s ohľadom na digitalizáciu, inovácie, výskum, udržateľné životné prostredie, lebo to vedie k vyšeniu konkurencie schopnosti, ako aj k zelenšej politike. Na zabezpečenie rovnosti, tu si myslíme, že inkluzívnosť a spravodlivosť sú veľmi dôležité a to je dôležité pre všetky regióny v Európe a rovnako by to malo byť zrejme z využitia rozpočtu EÚ, ktorý je doplňujúcim spôsobom environmentálna dohoda, a stratégia pre rast pomôže e, posilniť životné prostredie a ako aj riešiť ekonomické otázky. Sme presvedčení, že modely, ako riešiť demografickú výzvu, sú veľmi potrebné a tiež by sa mali riešiť v novom modeli udržateľného rastu. Ďakujem. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Po preskúmaní správy vo výbore EKON. Eh, rada by som sa vydrala k správe eh, pani Marquez. Eh, nechcem spochybňovať vyjadrenia kolegyne Marquez, čo sa týka veľmi nízkeho rastu HDP 0,4 za rok 2019 ďalej v prípade zvýšeného zadlženia pre 6 členských štátov, najmä v prípade Francúzska, tam je to 80 HDP, ďalej miera nezamestnanosti, ktorá nezodpovedá celkom vyhliadkám 3,8 milióna Európanov. Každý piatý Európan je okrem toho vystavený chudobe. Okrem toho moje e, výhrady sa e, týka stanoviska spravodajkyne, najmä čo sa týka vytvorenia vlastného rozpočtu pre eurozónu, teda ide o fiskálnu kapacitu a pre eurozónu. Tento e, návrh má zaistiť rozpočtové prevody e, medzi rozpočtami členských štátov. Ja ako francúzska poslankyňa v Európskom parlamente je mojou povinnosťou upozorniť mojich e, krajanov e, na to, že tento návrh by stal francúzsky rozpočet mnoho miliónov. Mnohí kolegovia nám pravidelne vysvetľujú, že krajiny, ktoré sú čistými prispievateľmi, majú výhody z jednotného trhu, ale len Nemecko vlastne z toho má prospech. Vo Francúzsku znášame dvojnásobne e, útrapy. Jednak platíme do rozpočtu viac, než z neho čerpáme. Okrem toho sme vystavení e, komerčnému obchodnému deficitu voči zvyšku Európy. Je to snaha vyriešiť problémy, ale pritom sa tieto problémy zároveň vytvárajú. Vytvoríme jednotný trh, v ktorom sú krajiny, v ktorých sú doznačné rozdiely v ekonomickej, sociálnej sfére Okrem toho eh, sa nám vysvetľuje, že v tomto texte, ktorý má za úlohu koordináciu národných systémov, harmonizuje sa tým eh, systém európskej úrovni. Eh, sú tam však doznačné pochybnosti. Chcela by som sa ešte vyjadriť k odporúčaniam, ktoré poskytuje Európska komisia členským štátom. Sú to skôr príkazy, nie odporúčania, pretože vlády členských štátov sú nútené tieto odporúčania plniť. Ide o program štruktúrnych reforiem, tak aby sa podporovali tieto členské štáty, alebo tiež e, konania v prípade príliš vysokých e, deficitov rozpočtu. E, aktuálna reforma dôchodkov u nás vo Francúzsku pritom je jedným z hlavných odporúčaní z rokov 2018-2019, ktoré komisia predlžila Francúzsku. A pritom žiadna inštitúcia nadnárod, na nadnárodnej úrovni nedokáže posúdiť, čo je vhodné pre ekonomiku danej členskej krajiny. Najlepšie to vie posúdiť vlastná krajina. Ďakujem pekne. E, ďalší rečník, e, pán Šastel. Chcem sa poďakovať e, aj ja spravodajkyni za jej stanovisko. Je to stanovisko, ktoré úplne zapadá do smerovania novej komisie, čo sa týka rozpočtových procesov a to nás teší. Myslím, že toto stanovisko je vyvážené, podporuje ekologizáciu, ale tiež aby sme na nikoho nezabudli a aby sme zaistili e, presadenie princípov, ktoré vyplývajú z európskeho e, piliera sociálnych práv a tiež zároveň je tu snaha presadiť e, ambiciózny, solidný, pevný rozpočet a toto povedať našim ambíciám, čo sa týka nových vlastných zdrojov. Iba ak budeme mať na zreteli tieto tri hlavné parametre, budeme schopní vysporiadať sa s hlavnými výzvami, ktorým sme vystavení demograficky, aj sociálne a ekonomicky. Ak chceme zmeniť Európu na prvý eh, klimaticky neutrálny kontinent celosvetovo, musíme podporovať eh, dynamický rozvoj inovácií a zároveň, ak chceme eh, zachovať naše systémy sociálnej ochrany, ktoré sú najvýkonnejšie celosvetovo, musíme si uvedomiť, že táto politika musí byť dostatočne odfinancovaná a takto to presne uvádza aj pani Marquez vo svojom stanovisku. Chystám sa predložiť viacero pozmeňovacích návrhov, niektoré budú technické, spomeniem e, viacero veci, okrem iného. Čo sa týka investícií pre uzrateľnú Európu, čo ide ruka v ruke s Európskym paktom e, e, ekologických investícií, zároveň čo sa týka zamestnanosti, pretože ekologizácia a digitalizácia prinesú nové pracovné miesta a tiež je potrebné zaručiť dôstojnosť v pracovnom sektore, taktiež zaistiť znižovanie chudoby, sociálne začlenenie, ale tiež e, nemôžeme hovoriť e, o členských štátoch len v úrovni čistí prispievateľia a čistí poberatelia z rozpočtu. Musíme tiež okrem toho bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom. To sa dá vyriešiť len, ak budeme spolupracovať na európskej úrovni. Chcel by som tiež zdôrazniť tú časť rozpočtu, ktorá sa týka klimatických otázok e, ďalej. Tento nový rámec musí Eh, presadiť eh, eh, Fond spravodlivej transformácie za ruku mladých. To sa v minulosti nespomenulo a tiež zúrazniť, že tento mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý má zohľadniť aj sociálne a ekonomické aspekty pri ekologizácii, tiež musí mať dostatočný rozpočet na to, aby táto transformácia prebehla primeraným spôsobom. Ďakujem. Andresen. Andresen, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím so spravodajcom. E, možno aj my prídeme s nejakými pozmenujúcimi návrhmi k ekonomickému modelu v oblasti klímy alebo v sociálnom pilieri. Niektorí moji kolegovia už prišli s určitými argumentmi, ale chcem zdôrazniť, že je dôležité, pracovať na novom ekonomickom modeli a chcem poukázať na to, že potrebujeme zmeny v tom spôsobe, ako sa pozeráme na ekonomiku. Týka sa to aj debaty o európskom semestri. To dokážeme v tom našom stanovisku. Možno to nie je naša úloha, ale pre mňa to súvisí aj troška s tou debatou o fiskálnych pravidlách a o tom, čo má byť ich súčasťou a čo nie. je a je to debata, ktorú sme začiatkom týždňa zaznamenali v novinách, v tlači. Je jasné teda, že to musíme urobiť. Možno, že je to kontroverznejšia téma než tie ostatné, ktoré sa týkajú stanoviska, ale my máme svoje ciele, preto si myslím, že máme o tom hovoriť a malo by to byť v stanovisku. Ďakujem, pani Jarmo. Cieľom Európskeho semestra je koordinovať rozpočtovú politiku a tiež predchádzať e, nevyváženým makroekonomickým rozhodnutiam. Pani Marke správne spomína vo svojej správe výzvy súvisiace s demografiou a tomu by som sa chcela povenovať, ak dovolíte. Demografia v južných krajinách stagnuje, najmä preto, že deti majú, e, ľudia majú menej deti vo východe, e, vo východnej časti sa to posúva nahor Ehm, teda konkrétne Rumunsko stratilo petinu svojho obyvateľstva, ehm, okrem toho aj Bulharsko a Rumunsko stratili 5 eh, až 10 eh, pritom ide o odchod mladých ľudí, teda týka sa táto demografická alarmujúca situácia aj východných eh, krajín. A to isté platia pre pobaltské krajiny. Tieto rozdiely v demografii spôsobia aj nevyváženú ekonomickú situáciu. Tieto demografické transfery zároveň znamenajú aj transfer ekonomicky rumunský lekár, e, e, do ktorého investuje rumunský štát 25 rokov a potom odíde do Francúzska, aby nahradil nedostatok lekárov v Francúzsku, to je ekonomický transfer z východu na západ. Teda je treba kompenzovať takéto formy e, transferu e, z európskych zdrojov, tak aby sa korigovala táto nerovnováha. Čo teda môžeme urobiť? My z výboru pre rozpočet musíme brániť politiku súdržnosti. E, to nie je prejav charity, je to systém kompenzácie. Ďakujem pani Marke za to, že spomenula aj demografické výzvy vo svojej správe. A ja vo svojich pozmeňacích návrhoch ešte požiadam o prehlbenie tejto témy v jej správe. Máte ešte prosím nejaké ďalšie poznámky, pán Papademulis? Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať pani Markez, mojej kolegyni. za návrh stanoviska, ktorý nám poslala. A už Máme zmenu. Tá zmena je v jeho názve z výročnej správy o raste máme teraz tú stratégiu pre rast, pretože medzi tým máme už novú zelenú dohodu, e, environmentálnu dohodu. Ok Okrem tejto zmeny by sme sa mali zaoberať aj tým, že sme v treťom cykle európskeho semestra a mali by sme skúmať potrebu, či netreba preformulovať, zmeniť, č, e, zmeniť te, tento semester napríklad udržateľný rast bez výnimiek a akceptovať environmentálnu dohodu, vidíme, že ten unilaterálny prístup počas semestra, ktorý sme doteraz mali a nezohľadňoval sa v ňom sociálny rozmer, už e, nestačí, pretože vidíme, že v eurozóne v EÚ došlo k zvýšeniu sociálnych nerovností. Kolegovia to už spomínali, napríklad v súvislosti s koheziou a únikom mozgov. Takže máme tu určité náznaky toho, že potrebujeme zmeniť dizajn. Vidíme napríklad spomalenie európskej ekonomiky a vidíme tu otázky nezamestnanosti, nerovnosti. Stanovisko našej kolegyni, pani Marquez, e, sa hovorí o potrebe nájsť nové ciele pre európsky semester, a napojiť ich na e, ciele udržateľného vývoja OSN. A e, to by sa malo zohľadniť v týchto semestroch. A to znamená, že potrebujeme zmeniť priority. Naša skupina príde v najbližších dňoch s pozmenujúcimi návrhmi preto. Ďakujem, pán Čonča. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po polsky. Hovoríme tu o mnohých veciach naraz. Isté, že teší nás, že Európska únia bude lídrom. Je e, dôležité e, si to uvedomiť a podporiť to, ale treba si tiež uvedomiť, že to východisko, ten východiskový bod e, môže byť odlišný pre e, rôzne oblasti, napríklad čo sa týka minimálnej mzdy, e, nie je tu snaha podporiť minimálnu mzdu a to z rôznych dôvodov. Okrem toho, ďalej orgány, ktoré majú na starosti dane, ani tam nie je ochota veci harmonizovať. E, chceme však hovoriť o raste. To je dôležité. Ale v tomto procese e, transformácie členských štátov regióny aj členské štáty majú dosť e, odlišnú východiskovú pozíciu. Je treba myslieť predovšetkým na inklúziu, tiež na transformáciu, ale na spravodlivú transformáciu. taktiež, aby tie krajiny, ktoré sú uh, uh, krajiny, ktoré najhoršie z toho vyšli ekonomicky z druhej svetovej vojny, aby oni mali dostatočný priestor dosiahnuť rovnakú úroveň ako ostatné krajiny. Hovoríme o regiónoch, ktorých situácia sa zhoršuje. Musíme teda hovoriť o reálnych situáciách, aká, aké panujú v našich členských štátoch. Tá spravodlivá transformácia sa musí vnímať práve v kontexte tohto aktuálneho diania. Európska únia musí byť lídrom v tejto transformácii, ale tiež je treba mať na pamäti aj reálnu situáciu v členských štátoch, aby sme, nemohli, aby sme nemuseli robiť krok vzad. Najskôr, predtým, než robíme krok vpred. Dobre, ďakujem všetkým veľmi pekne. Pán minister nám už klope na dvere, takže poprosím veľmi stručne dokončiť diskusiu. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, dovolte mi poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili za ich príspevky. A chcem povedať iba, že toto je stanovisko. Hlavný spravodajca je vo výbore EKON. Takže, ako už e, som povedal hneď na začiatku, toto malo za úlohu len predložiť niekoľko návrhov, názorov, ako je bežné v konec koncov stanovisku. Um, chceli sme naznačiť a navrhnúť niekoľko vecí hlavnému spravodajcovi v výbore EKON. Len pre stručnosť by som chcela povedať nasledujúce. Skutočne, hoci toto je len stanovisko, dáva nám to možnosť eh, diskutovať o témach na tomto výbore, ktoré zaujímajú nás všetkých je tu naozaj pomerne veľký rozpočtový dopad, ktoré toto všetko bude mať. Predovšetkým dopad ekologickej dohody na viacročný finančný rámec, celá otázka vlastných zdrojov je veľmi dôležitá, takže všetkým chcem poďakovať za vyjadrenia a poznámky. Bolo tu niekoľko návrhov na pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali byť zahrnuté do správy. Dovolte mi pripomenúť vám, že termín pre predkladanie týchto pozmeňujúcich návrhov je 28. január. Všetkým chcem teda ešte raz poďakovať. Dovolte mi poďakovať za všetky návrhy a e, názory, ktoré zazneli v tejto rozprave. Ďakujem pekne. Dobre, body 10 a 11 e, vysporiadame dnes popoludní po diskusii o EIB No a potom nás e, bude čakať hlasovanie o Pekingu. Tam chcem veľmi jednohlasne, jednoznačne povedať, že potrebujeme mať dostatočné kvórum na to, aby sme dokázali hlasovať o tomto bode. Dobre, teraz mi dovolte privítať pána Mariča a potom budeme pokračovať ďalej v programe rokovania. We resume our agenda. Dovolte mi pokračovať eh, v našom programe a zároveň mi dovolte srdečne medzi nami privítať pána Zdravka Mariča. len ho vítam, ale zároveň mu chcem aj poďakovať eh, za prijatie nášho pozvania. Pán Marič je vicepremierom a zároveň ministrom financií a vo svojom mandáte ministra financií bude zároveň na obdobie 6 mesiacov predsedať Rade ECOFIN. Táto návšteva je bez pochyby veľmi pozitívnym signálom, ktorý sa týka chorvátskeho predsedníctva a ich odhodlania spolupracovať s našou inštitúciou a to prierezovo vo viacerých zložkách, viacerých témach a samozrejme podľa našich jednotlivých kompetencií a zodpovedností viacero dôležitých zložiek v rozsahu alebo v mandáte výboru pre rozpočet buď e, pokračujú alebo presahujú do mandátu chorvátskeho predsedníctva alebo začínajú. Um, jasnou témou je napríklad viacročný finančný rámec, otázka vlastných zdrojov, e, finančný, jednotný finančný rámec, um, ďalej dream, um, investičný plán pre budúcnosť, ďalej je to procedúra schvalovania rozpočtu pre rok 2021. Samozrejme, veľmi dobre si uvedomujeme, že nie všetko spadá do mandátu Rady ECOFIN a chorvátskeho predsedníctva ako partnera, ktorý komunikuje aj s nemeckým predsedníctvom ohľadom rozpočtu pre rok 2021 a s stálym predsedom rady. Napriek tomu všetkému, pán Marič, sa tešíme na to, aby sme si vypočuli eh, o tom, aké sú vaše priority a zároveň aké je plánovanie chorvátskeho predsedníctva v tých oblastiach, ktoré som práve spomenul. Dovolte mi posunúť, odovzdať vám slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne výboru, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou môcť tu vystúpiť pred vami v pozícii kde môžem aj odpovedať e, na vaše otázky, zároveň povedať nejaké úvodné vystúpenia z nášho pohľadu ako najmladšieho členského štátu Európskej únie. Pre nás je to zároveň poprvýkrát, čo zastávame úlohu rotujúceho predsedníctva v Rade. A to nad rámec toho celkového nadšenia a pozitívnych emócií, ktoré máme v spojitosti s týmto konkrétnym predsedníctvom. Zároveň veľmi dobre vieme, že nás čaká naozaj obrovský kus práce, s ktorým sa musia popasovať ľudia tak v Zahrebe, ako aj tu v Bruseli. Takže tešíme sa na naše predsedníctvo. Včera sme mali prvé zasadnutie rady, ktoré viedol chorvátsky minister, teda poprvýkrát bola rada ministrov vedená chorvátskym ministrom a zatiaľ to dopadlo dobre. Toto je moje druhé vystúpenie pred Európskym parlamentom. Práve som vystúpil pred výborom EKON, a trochu sa ospravedlňujem za redundanciu pre tých, ktorí ste už boli aj na tomto výbore. A len pred chvíľkou sme ukončili svoje stretnutie tam, bolo to pomerne dobré, najmä čo sa týka diskusí a ako povedal Pán predseda, hlavnou myšlienkou bolo zodpovedať na čo najviac prípadných otázok, ktoré súvisia s dôležitými a relevantnými témami a samozrejme treba si uvedomiť, že kapacita predsedníctva, najmä keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci a o rozpočte pre budúci rok, všetci veľmi dobre vieme, e, že ten, na, začiat, na začiatok roka tam sú tie možnosti trochu obmedzené, najmä na pôde Európskej rady a v zásade treba povedať, že my čakáme na politické usmernenie vo viacerých dôležitých témach. V každom prípade budem rád, keď otvoríme niektoré dôležité otázky a bude pre mňa hodnotné vypočuť si poznámky, reakcie, návrhy od vášho výboru. A v rámci e, svojich poznámok mi dovolte stručne predstaviť, aké sú priority chorvátskeho predsedníctva a potom sa môžeme posunúť k, otázke, k otázkam a odpovediam. Žijeme vo veľmi zaujímavých časoch. Slovo zaujímavé je vždy pomerne relatívny pojem, ale v každom prípade to platí pre celú Európsku úniu. Začal sa práve nový institucionálny cyklus a veľmi úzko spolupracujeme s novou komisiou a Európskym parlamentom. Naše predsedníctvo s pomocou členských štátov a komisie a Európskeho parlamentu je dôležitým predsedníctvom v tomto procese. Dovolte mi zároveň zdôrazniť to, aké je naše hlavné moto. Silná Európa v svete víziev. To je niečo, čo sa dá ľahko preložiť do existujúceho prostredia, v ktorom sa nachádzame. Takže je to nový cyklus inštitucionálny, ten sa rozbieha a my ako predsedníctvo sa pokúsime urobiť čo je v našich silách preto, aby sme mohli urobiť našu prácu nielen dobre, ale aj konštruktívnym prístupom s pozitívnymi výsledkami na konci nášho mandátu. Aké sú naše kľúčové priority počas nášho predsedníctva? Máme tu 4 kľúčové priority a paralelne s nimi, alebo veľmi úzko s nimi prepojené, sú e, viaceré témy, ktoré chceme otvoriť ako tému, ktorá je dôležitá pre celú Európsku úniu nielen pre špecifické skupiny krajín. Začnem teda tými celkovými globálnymi prioritami. Prvou a globálnou prioritou je Európa, ktorá sa rozvíja. Budeme argumentovať alebo bojovať za silný a robustný rozvoj Európskej únie a preto sa budeme snažiť vyrovnať s témami demografických víziev, ktorým Európska únia čelí. Budeme bojovať za silný jednotný trh, zvyšovať konkurencieschopnosť Európskej únie cez kohéziu a konvergenciu a zároveň brať do úvahy potrebu udržateľného rastu a vysporiadať sa s veľmi akútnou otázkou klimatických zmien. V tomto smere chceme začať s horizontálnymi diskusiami o novej ekologickej dohode pre Európu. A druhá priorita je Európa, ktorá spája. Tu budeme propagovať iniciatívy, ktoré súvisia s dopravou, energetikou a digitálnou konektivitou. Pritom zároveň sa budeme venovať aj výzvam, ktoré prinášajú nové technológie a digitalizácie voči našim spoločnostiam. Zároveň budem propagovať ďalšie iniciatívy, ktoré majú podporiť silné prepojenie medzi európskymi občanmi prostredníctvom športu, kultúry, vzdelávania a ďalších aktivít. Tretia priorita je Európa, ktorá chráni. Tým, že chceme posilňovať našu bezpečnosť našich občanov tak vnútorne ako aj na Vonok. Budeme pokračovať v komplexnom prístupe k migrácii na vytvorenie nových strategických usmernení únie v oblasti slobody, spravodlivosti a, a voľného pohybu. No a na záver je to priorita vplyvnej Európy, ktorá musí byť eh, dôležitým hráčom na globálnej škále, ale aj vo svojom susedstve. Preto chceme organizovať eh, summit eh, so Západným Balkánom v Zahrebe a sme pripravení organizovať aj summit východného partnerstva. Uvedomujeme si, ako transformujúcu silu má proces pristupovania k Európskej únie a preto budeme aktívne podporovať rozširovanie Európskej únie pri splnení všetkých kritérií pre členstvo. Čeliac týmto prioritám, alebo keď čelíme týmto prioritám, vyžaduje si to aj finančnú podporu, či už je to cez viacročný finančný rámec alebo cez výročný rozpočet. Balíček MFF, teda viacročného finančného rámca, so všetkými svojimi návrhmi je tiež vrcholnou prioritou nášho predsedníctva. Ale ako určite viete, proces je teraz v rukách pána Šála Mišela, predsedu Európskej rady, a úloha chorvátskeho predsedníctva je v tejto oblasti obmedzená. Preto sme plne odhodlení pokračovať v rokovaniach s Európskym parlamentom ohľadom sektorálnych legislatívnych návrhov v rámci MFF, tak aby sme umožnili hladký a plynulý prechod medzi súčasnou generáciou programov a budúcimi programami. Čo sa týka viacročného finančného rámca, my ako predsedníctvo chceme vybudovať silné vzťahy s Európskym parlamentom a zároveň budeme pokračovať eh, v etablovanej praxi a síce výmene názorov s parlamentom pred a po eh, radách pre všeobecné záležitosti, keď bude mm, viacročný finančný rámec na programe rokovania. Výmena informácií by mala posilniť našu spoluprácu. Ako náhle dostaneme usmernenie od Európskej rady, a následne chorvátske predsedníctvo začne s konečnou fázou skúmania článok po článku legislatívnych návrhov, ktoré budú tvoriť ten návrh balíka vlastných zdrojov. Čo sa týka výročného rozpočtu, pre rok 2021. To bude nový prvý v rámci nového viacročného finančného rámca. Rada teraz pripravuje svoje usmernenia pre rozpočet na rok 2021. Tie budú predstavené zástupcom tohoto výboru v jarnom trialógu. Táto procedúra potom následne bude naplno spustená, ako náhle komisia predstaví svoj návrh rozpočtu. Práca na strane rady potom následne bude vedená budúcim nemeckým predsedníctvom. Dovolte mi teraz tiež stručne sa venovať aj téme legislatívnych zložiek, ktoré vás môžu zaujímať. Keď, dostaneme, keď sme dostali usmernenie od Euroskupiny 9. oktobra, tak rada pracovala na e, reformných e, programoch a programoch podpory investícií. Predchádzajúce predsedníctvo s nami zdieľalo tento návrh. Hoci v tejto fáze to nie je formálna pozícia rady, hlavné stavebné bloky sú už v dispozícii. Sme presvedčení, že správa Európskeho parlamentu by mohla nadviazať na tieto stavebné kamene toto by mohlo významným spôsobom posunúť prácu spololegislatívnych orgánov a zároveň to dá Európskej únie adekvátny nástroj, ktorý bude podporovať štruktúrálnu reformu a investície. Práve sme teraz mali hlbokú diskusiu na predchádzajúcom výbore o potrebe inovačných programov a zvyšovania celkového povedomia ehm, o tom, ako stimulovať a zväčšovať potenciálny rast Európskej únie a individuálnych členských štátov. No a záverom tak na strane poslancov, ako aj nás ako predsedníctva je pomerne jasný záver. A síce, že je dôležité <coughs> podporovať akýkoľvek prvok, ktorý stimuluje štruktúrálnu reformu na európskej úrovni. V spojitosti s týmto konkrétnym programom reforiem a podpory investícií len pár slov k dôležitým zmenám, ktoré sme tu spravili v porovnaní s pôvodným návrhom komisie. Napríklad ten nástroj presadzovania reforiem bol nahradený kapitolou, ktorá definuje rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, ďalej konvergenčný a reformný nástroj pre členské štáty mimo eurozóny bol definovaný tým, že nahradil konvergenčný nástroj a potom tu robili, boli urobené menšie zmeny v nástrojoch technickej podpory. Takisto vítame spoločnú dohodu, ktorá bola dosiahnutá s Európskym parlamentom pri zosúľadovaní existujúcich finančných nástrojov v rámci programu InvestEU. Tu sme pripravení ďalej pracovať na tejto zložke, ak tu bude zhoda a umožní nám takto ďalej pokračovať. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, toto je len začiatok nášho predsedníctva. Je našou ambíciou, aby sme naozaj uspokojivo napredovali v rozpočtových zložkách počas ďalších šiestich mesiacov a pevne verím, že to budeme robiť konštruktívne v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom. Týmto môžem uzavrieť svoje úvodné vystúpenie a som samozrejme pripravený odpovedať na vaše otázky a poznámky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Marič, za tieto úvodné slova. Čo sa týka ďalšej organizačnej E, stránky priebehu schôdze. E, teraz dám slovo najskôr koordinátorom v našom výbore. A ak bude dostatok času, musíme totiž dodržať veľmi prísne tú 13. hodinu ako záver schôdze, tak e, potom pristúpime k spontánnej časti Catch Eye. Pán Fernández, nech sa páči ako prvý. Ďakujem. Pán predseda, použijem portugalčinu, svoj materinský jazyk. Srdečne vás vítam a zdravím, pán minister. Som si istý, že budeme plodnými partnermi. Vaše priority veľmi dobre zapadajú do našich priorít. Kohézia je potrebná ďalej, konvergencia tiež je potrebná, viacročný finančný rámec. Chceli by sme, aby sa prijala skutočná dohoda medzi partnermi a dopracujeme sa k dohode o VFR iba ak sa objavia nové vlastné zdroje, trváme na otázke vlastných zdrojov a tiež eh, trváme na reforme systému vlastných zdrojov. Moja otázka súvisí s tým, akú úlohu chcete zohrávať vy v tomto procese s cieľom presadiť viacročný finančný rámec čo najskôr. Čo si myslíte o návrhu Európskeho parlamentu? Držali sme sa správnych metód? Hovoríme o 1,3 eh, hrubého národného dôchodku, ale tých 1,3 to nie je číslo, ktoré sme si len tak vymysleli. Je to číslo, ktoré je to číslo, eh, ktoré výsledkom sú, ktoré sú potrebné pre jednotlivé politické oblasti a programy eh, spoločne. Musí to byť naplnené obsahom. Nemôžeme pripustiť, aby sa eh, politika súdržnosti eh, zoškrtala, konvergencia, aby sa zoškrtala, ďalej výskumné programy, aby sa tiež eh, znižilo ich financovanie. Okrem toho máme ďalšiu zásadu a na to sa vás chcem opýtať. Nové politické oblasti musia byť pokryté novými zdrojmi, novým financovaním, nové programy, nové priority. To všetko musí mať nové zdroje financovania v rozpočte a čo si myslíte o rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a konkurencieschopnosť? Tak ako je tento nástroj nastavený teraz, zdá sa, že pomáha bohatším krajinám viac než chudobnejším a pritom tie potrebujú konvergenciu viac ako ostatné. V každom prípade môžete sa spolahnúť na našu plnú podporu v snahe dosiahnuť čo najrychlejšiu dohodu o EBFR. A dúfam tiež, že podporíte návrh parlamentu a tiež našu metodiku 1,3 hrubého národného dôchodku. To nie je len e, e, nejaká prázdna ambícia, to je skutočne e, suma, ktorú Európska únia reálne potrebuje. Ďakujeme. Pani Guardia Zabal. Sí, muchas gracias. Ďakujem pekne. Pán predseda, a dovolte mi privítať chorvátske predsedníctvo po výrobe, výbore pre rozpočet Nepoznám, aká bola vaša diskusia na výbore EKON, ale predpokladám, že moji kolegovia, ktorí tam boli, vám aj povedali alebo sa vás pýtali e, otázky z našu skupinu k tomuto programu. Treba povedať, že mňa naozaj trápi to meškanie, ktoré máme s týmto nástrojom a podobne to platia pre niektoré ďalšie nástroje, ale toto je moja zodpovednosť prvom rade preto, lebo sme na úrovni parlamentu boli paralizovaní, nevedeli sme, že ako dopadnú diskusí na, úrovne, na úrovni euroskupiny, pretože je dôležité, aby sme vedeli, či môžeme pokračovať na úrovni parlamentu, lebo sme nevedeli, že či z Euroskupiny a z Rady dostaneme iný návrh ako ten, ktorý bol pôvodne na stole a tak sme boli paralizovaní. Takisto aj preto, lebo tento program absolútne závisí od rokovaní o viacročnom finančnom rámci minimálne aby sme vedeli o tých objemoch. Ťažko hovoriť o programe investíciách, investíciách v objeme 10-15 miliárd, keď nevieme, aký ten objem bude. A e, jednoducho priority budú vždy rozdielne podľa toho, aký bude ten objem tých prostriedkov. A takisto treba si uvedomiť, že ten negobox, tá rokovacia krabica, e, o viacročnom finančnom rámci, tak tie body, ktoré sú zahrnuté do tohoto rokovacieho balíčka, sú práve tie kľúčové aspekty, ktoré musíme vyrokovať na úrovni rady. A to už pri diskusii o samotnom nariadení. Takže čo potom zostane tomuto parlamentu na rokovanie, lebo nemáme tu čísla, lebo sa nehybeme v diskusiách o VFR, potom nemáme žiadne dôležité východiskové čísla, ktoré sú súčasťou rokovacieho balíčka. O tom zase rozhoduje jednohlasne rada. Ako sa má parlament postaviť k takémuto rokovaniu? No a v tomto prípade sa to komplikuje ešte celé trochu viac, lebo viacročný finančný rámec e, ide v e, Šarlovi Mišelovi, ale tie sektorálne nariadenia zase potom pôjdu cez predsedníctvo. Takže nechápem, akým spôsobom sa k týmto rokovaniam môžeme postaviť. Thank you very much. Ďakujeme pekne, pani Aji, ďakujem. Pán predseda, vážny pán minister, dobrý deň. Ďakujem za to, že máme priestor diskutovať s vami o vašom programe. Chcela by som sa vyjadriť viacerým bodom. Jedna z najposlednejších správ sa týka rokovania v zrčno-finančnom rámci z decembra. Konferencia predsedov eh, prijala rozhodnutie zmraziť tieto rokovania Chcela by som sa opýtať, ako chorvátske predsedníctvo chce reagovať na toto rázne rozhodnutie konferencie predsedov, teda či máte v pláne urýchliť diskusie eh, na eh, sektorálnej úrovni. Tiež eh, po tomto rozhodnutí ste veci vyvinuli ďalej výbor REGI včera sa rozhodol tiež zmraziť rokovania o koheznej politike a tým sa dostávam druhej politike, teda otázke, pardon, e, kohezná politika. To je téma, ktorá je veľmi um, vysoko relevantná pre Chorvátsko. Stanovisko Chorvátska je do veľkej miery zosúladené s pozíciou parlamentu. A chcem sa teda opýtať konkrétne, ako chcete využiť vy nás, Európsky parlament, európskych poslancov, aby ste presadili stanovisko, ktoré je pre vás tiež ako pre Chorvátsko dôležité vo veci koheznej politiky ďalej po tretie vlastné zdroje. A vo svojom programe uvádzate, že sa chcete sústrediť na uzavretie rokovania v vlastných zdrojoch. Znamená to, že vlastné zdroje sa budú vnímať eh, s rovnakou eh, prioritou ako eh, výdavky? alebo znamená to, že nebudú posunuté tieto vlastné zdroje na úplný záver rokovania ako posledná priorita téma. A ešte mohli by ste sa vyjadriť trošku konkrétnejšie k tomu, ako plánujete reformu vlastných zdrojov. Je to téma, ktorá je pre Európske parlament mimoriadne dôležitá. A ešte posledná vec k programu chorvátskeho predsedníctva. V programe uvádzate, že predsedníctvo sa bude snažiť presadzovať e, spravodlivé zdaňovanie, aby sa prispôsobili pravidla zdaňovania digitalizácii a boju proti daňovým únikom. Ako vyhodnocujete dopady a úlohu európskeho rozpočtu e, v týchto kontextoch, teda výdavky a príjmy, aby sa splnili cíle, ako chcete presvedčiť svojich kolegov, ktorí sú najzdrahavejší v týchto témach? Ďakujeme. Pán Andersen, ďakujem. Naozaj si ceníme vašu návštevu. Domnievame sa, že môžete zohrávať veľmi významnú úlohu v rokovaní ako bezročnom finančnom rámci. Viete, že viac v sektorálnych programoch ako v samotnom bezročnom finančnom rámci, ale predsa len budete zohrávať významnú úlohu. A tiež si myslím, že to súvisí s niektorými inými krajinami, s ktorými sme mali dočinenia v minulosti. Vaša krajina je dôležitá preto, že v minulosti ste eh, mali iné pozície zači voči niektorým čistým platiteľom do rozpočtu. Myslím, že to vniesie trochu novú dimenziu do diskusie a preto sa tešíme na spoluprácu s vami v tomto smere, ale pre nás rozpočet sa netýka len konkrétnych súm a čísel. Chcem sa opýtať na niečo úplne iné ešte. Konkrétne sa chcem opýtať na jednu z vašich priorít Uvádzate, že ochrana Európy je jedna z vašich priorít pre predsedníctvo. Všetci vieme, že mimovládky a tiež Európska rada pre utečencov informuje o nelegálnych eh, eh, prejavoch násilia voči migrantom a násilným návratom na hraniciach Európskej únie. Financovanie migračných programov na hranici Chorvátska vieme, že tam sa do veľkej miery investujú európske peniaze. Chcem sa teda opýtať konkrétne, ak súhlasíte, a ja predpokladám, že súhlasíte, rozpočet e, sa týka tiež toho, aby sa s ním e, naložilo správne. A tu je dôležité upozorniť e, na správu mimo vládok, ktorá v kontexte základných práv informuje o zlej situácii na chorvátskych hraniciach. Chcem sa opýtať, e, aké stanovisko má chorvátska vláda v súvislosti e, s chystajúcimi sa rokovaniami o migrácii v kontexte rozpočtu. Ďakujeme pani Laport. Ďakujem. Pán minister, najskôr by som sa rada poďakovala za to, že ste prítomní tu e, na schôdzi výboru, aby sme mohli diskutovať po tom, čo som si prezrela program Chorvátskeho predsedníctva. Chcem vám položiť dve otázky. Po prvé, Téma vlastných zdrojov, e, to je jedna z priorit chorvátskeho predsedníctva. E, skupina ID, ktorej som koordinátorkou výboru pre rozpočet, e, vníma veľmi skepticky túto reformu vlastných zdrojov. Je to reforma, ktorá má pozostávať v tom, že sa navýšia vlastné zdroje v rozpočte EÚ na úrok, pardon, na úkor iných výdavkov. Členské štáty budú musieť teda takýmto spôsobom viac financovať e, fungovanie Európskej únie. Môžete sa k tomu vyjadriť? A ďalej, a e, druhá otázka sa týka rokovaní o budúcom viacročnom finančnom rámci do roku 2027. Je tu viacero odchýlok v názoroch medzi parlamentom, ktorý chce, aby ten rozpočet bol vyšší a rada je každý rok proti navyšovaniu rozpočtu. Ako teda vnímate e, možnosť skoordinovať tieto dve stanoviska, čo sa týka viacročného finančného rámca. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Pán e, Žonča. Ďakujem. Vážený pán minister, Chorvátsko len nedávno sa stalo súčasťou Európskej únie, ale je to vlastne výhoda, pretože máte svieži pohľad na problematiku Európskej únie. Ja vám želám, aby vaše poslanie, vaša misia bola efektívna. Viem, že máte konkrétne plány, predložili ste štyri e, veľmi konkrétne priority. Chcel by som sa opýtať, či vo vašich plánoch, ktoré ste predložili, či Máte v pláne tiež venovať sa trom moriam. Chorvátsko je súčasťou tohto projektu. Je to projekt eh, ekonomické spolupráce a infraštruktúry. Nie je to politický projekt. Teda chcem sa opýtať, či pri príležitosti chorvátskeho predsedníctva bude možnosť tejto otázke sa povenovať, aby sa táto iniciatíva mohla odfinancovať. Ďalej druhá otázka súvisí s týmto návrhom. Karpaty, to je pohorie, ktoré zahrňa aj Chorvátsko, financovanie eh, pohraničných zón v Karpatskej oblasti eh, teda je relevantné pre vás. Je dôležité vybudovať silnú Európu, spoločnú Európu a rozvoj týchto cezhraničných oblastí e, je dôležitý. Ďakujeme. Pán Papadimulis, ďakujem. Vážený pán Marič, chcel by som aj ja vás privítať tu v našom výbore. Želám vám veľa úspechov. v rámci vašho predsedníctva, ale chcel by som doplniť niečo, čo sa zdá byť samozrejme úspech vášho pracovníctva, bude záležať od výsledkov na konci e, semestra a tiež bude to záležiť od toho, ako dokážete splniť ambiciozne ciele, čo sa týka kohezie. Pred niekoľkými dňami pán Plenkovič predložil e, podobu cieľov korvátskeho predsedníctva a vyjadril sa, že kohezia bude vysoko na zozname priority, to je správne priority, ktoré si vytýčilo chorvátske predsedníctvo, vlastne tak trochu negujú návrhy rady e, v podobe predchádzajúceho fínskeho predsedníctva by ste minister financií a ste aj podpredseda vlády. Teda spomeniem konkrétne čísla. Návrh, ktorým sa rada zaoberá, e, hovorí o znížení prostriedkov pre regionálny rozvoj a pre koheziu o 13 najmä pre kohezný fond, tam je to zníženie vo výške 47% a pre Európsky sociálny fond zníženie o zhruba 10%. Podľa mňa sa nedá toho robiť viac s nižšími obnosmi peňazí. Chcem sa vás opýtať, ako tento rozpor medzi cieľmi chorvátskeho predsedníctva a návrhom rady, ako dokážete prekonať eh, to priepas, ktorá tam je, to je prvá otázka, ďalej po druhé, viacročný finančný rámec. Súčasťou tohto rámca je rozpočet na rok 2021. Situácia tu stagnuje, pretože návrhy Európskeho parlamentu, tak ako ich prezentovali koordinátori ostatných politických skupín eh, vo výške 1,3 HDP, to vychádza z cieľov komisie a rady. Musíme tieto peniaze získať, aby sme naše ciele mohli splniť. E, to nie je len tak vymyslené číslo. Ďalej, návrh e, rady aj parlamentu e, sa veľmi výrazne líšia, veľmi nás sklamal návrh fínskeho predsedníctva o mnoho menej peňazí z už prebiehajúceho VFR ďalej návrh rady. To je o 256 miliónov nižšie ako návrh parlamentu a 50 miliárd menej sa tam uvádza ako v návrhu komisie. Chcem sa teda opýtať, akú úlohu bude zohrávať chorvátske predsedníctvo. Pán Charles Michel záleží, bude záležať, teda bude závisieť vo svojej pozícii od postoja členských štátov. My sme eh, naozaj teda doslova v rukách eh, pána Michela a ďalšia vec, myslíte si, že sa to podarí uzavrieť v priebehu vášho predsedníctva? Alebo vaše predsedníctvo bude len prechodné a celé sa to odovzdá do rúk nemeckého predsedníctva? Ďakujem. Ďakujem. And afterwards we... Teraz dáme spontánne otázky a potom dáme slovo pánovi Marečovi, aby sa vyjadril k vašim pripomienkam. Teraz pán Ressler, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budem hovoriť po chorvátsky. Pán vicepremiér, v prvom rade vám blahoželám k úspešnému začiatku predsedníctva a samozrejme, že bez ohľadu na ďalšie priority rokovania o viacročnom finančnom pláne budú témou e, nasledujúceho obdobia Samozrejme, Chorvátsko zohrá v tomto svoju úlohu počas predsedníctva. Pretože cieľom koheznej politiky okrem iného aj zabezpečiť dostatok zdrojov pre tradičné piliere európskej politiky. A tie potom treba aj prispôsobiť sa novým výzvam a problémom, ale tie čiastky, o ktorých hovoríme ako súčasti VFR, sú veľmi zložité, je to všetko vzájomne prepojené a okrem toho je to napojené aj na iné politické odvetvia. Dnes som už počul, že 1,3 hrubého domáceho príjmu nie je niečo, čo by padlo z nebies. Je to jednoducho údaj, ktorý e, odráža naše politické priority určené Európskou radou, ako aj komisiou pri viacerých príležitostiach. Takže ja nevidím žiaden dôvod na to, respektíve nevidím, ako dokážeme naplniť všetky naše priority a ciele ak nebudeme mať reformu vlastných zdrojov. Takže je jasné, a ja osobne by som chcel vedieť, aký pokrok e, a ako bude vyzerať táto reforma vlastných zdrojov, aký máte vy harmonogram na najbližších 6 mesiacov pri VFR a takisto ma zaujímajú jasne súvisiace otázky. A z týchto dôvodov vám želám úspešných 6 mesiacov pre, e, počas vášho predsedníctva. Dúfam, že budete úzko spolupracovať s parlamentom, aby sme čo najskôr prijali VFR. Ďakujem, pán Levandovský. Vážime si vašu prítomnosť tu. Dosiahnutie dohody k VFR je vždy hlavy bôl, ale našťastie to nebude hlavy bôlom chorvátskeho rotujúceho predsedníctva. Malo by to byť skôr plno, plnou zodpovednosťou predsedu rady. Naposledy sa pamätám, že pán predseda Van Rompuy prebral úplnú zodpovednosť za viacročný finančný plán mal mnohé bilaterálne rokovania o kompromisoch. Veľmi často e, sa snažil aj získať premiéra Camerona na svoju stranu. Takže ja si naozaj myslím, že predseda Michel si uvedomuje svoju zodpovednosť pretože inak nemôžeme očakávať, že by sme sa dohodli na medzivládnej úrovni, čo by bolo veľmi frustrujúce pre parlament. Váš e, vstup ako vstup koheznej krajiny bude veľmi cenný. Vypracovanie ročných rozpočtov bez VFR er bude veľmi náročná činnosť. Ďakujem, pani Marquez. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Chcem poďakovať ministrovi za to, že prišiel sem do parlamentu. Viem, že ste boli v Ekone, tam som ja žiaľ nemohla byť ale sa teším, že ste tu v rozpočtovom výbore. Vaša prítomnosť ukazuje, ako chce chorvátske predsedníctvo spolupracovať s Európskym parlamentom nás najmä e, znepokojujú niektoré otázky. Jednou z nich je VFR a ja som spravodajkyňou tohto, tejto témy. Ja dúfam, že chorvátske predsedníctvo bude komunikovať so skupinou priateľov kohézie v Lisabone vo februári aby ste získali predstavu o tom, aká dôležitá je politika súdržnosti a aká dôležitá bude súdržnosť v nadchádzajúcom VFR. Myslím, že dnešné stretnutie vám poskytuje taký širší obraz a umožňuje vám aj odraziť sa od vašej úrovni ambicioznosti a preniesť ju k rokovaciemu stolu. Prvú otázku mám k Negoboxu. Fínske predsedníctvo v apríli vydalo taký Negobox a Európsky parlament prispel do neho, prispel do tejto práce, aby sme zabezpečili, že naše stanoviská sú v ňom v rámci, v, tom širš, v rámci širšieho panca, rámca VFR, ako aj v rámci jednotlivých odvetví podľa výborov, aby sme zabezpečili, že vždy, keď bude mať vyjednávací box prv, prvok spolorozhodovania, sme tam. A pán minister, vy poznáte túto situáciu určite dobre. Ja som presvedčená, že v svojej príprave na návštevu k nám, aby ste vedeli, aké je stanovisko v FR e, zo strany Európskeho parlamentu. Mám túto otázku. Chce chorvátske E, predsedníctvo zachovať súčasné negociačné boxy, alebo ich chcete prehodnotiť? Teraz kalendár. Predchodca sa už na to pýtal, predrečník sa už na to pýtal. A váš premiér v pléne povedal, že chcete prijať VFR počas chorvátskeho predsedníctva. Myslím, že to bolo najviac, čo mohol premiér povedať. Myslím si, respektíve nás zaujíma vaše stanovisko ku kalendáru. Čo sa dá vlastne dosiahnuť počas chorvátskeho predsedníctva? Končím tým, že vám zaželám čo najväčšie úspechy počas vašho predsedníctva, ktoré budú dôležité aj pre našu prácu. A teraz pán Olbricht. Áno. Budem hovoriť v duchu mojich kolegov ako spoluspravodajca pre VFR. Ja viem, že všetko, čo súvisí s VFR, koreperi a ja dúfam, že počas horvátskeho predsedníctva dosiahneme pokrok a skutočnú spoluprácu s predsedníctvom, čo nebolo tak počas predchádzajúceho predsedníctva. Poč- tam sme boli len takým symbolickým predmetom zaobchádzal sa s nami symbolicky, respektíve nás úplne ignorovali. Tak ja dúfam, že chorvátske predsedníctvo bude mať iný prístup k Európskemu parlamentu. Napríklad sú tu rôzne miesta ako GAG, ale je to aj vaša prítomnosť tu dnes, čo ukazuje, že máte iný prístup. Takže my si myslíme, že to je dobrý znak, to je jedna vec, ale chcel by som povedať prečo pred dohodou premiérov, alebo respektíve Európskej rady jednomyselným rozhodnutím je potrebné mať alebo spolupracovať, pracovať s parlamentom. My nebudeme stať a čakať na jednomyselné rozhodnutie, pretože to už bude prineskoro. Malo by to byť predtým. Chceme byť aktívny od samého začiatku. A veľmi praktická otázka, čo hovorili aj kolegovia predtým, keď ste povedali, že naše kompetencie týkajúceho sa VFR budú limitované. OK, ale čo to znamená v praxi? Čo to znamená v praxi? Ak pán Michel prevezme rozhodnutie za VFR, ak bude zodpovedný za negociačný box, tak dobre, ale vy predsedníctvo ste zodpovední za odvetvia. Takže kto je ten, na ko sa majú poslanci obrátiť, na pána Mišela, teda v odvetvových otázkach, alebo na chorvátske predsedníctvo, pretože to bude paralelná práca a máme skúsenosti s pánom Rompujom a to bola úplne iná realita. Bolo to veľmi dávno a bol to iný parlament. Tento parlament sa učí a tento parlament chce vedieť, kto je našim kontaktným miestom. Napríklad delba práce, kto je kto, čo robí čo. To by ste nám mali vysvetliť. Ďakujem. Pán Murešan teraz, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán minister, vítajte tu vo rozpočtovom výbere. V prvom rade vám blahoželám k riadeniu koheznej politiky. Máte stabilnú mieru rastu, znížili ste nezamestnanosť, znižuje sa verejný dlh. Chcete vstúpiť neskôr k výmennému kurzovému mechanizmu a patriť do eurooblasti, takže ste vzorom pre mnohé ekonomiky, ktoré tam ešte nie sú. Pán minister, ja by som chcel dnes hovoriť o ročnom rozpočte. Vy ako predsedníctvo prvého pol roku tu môžete zohrávať významnú úlohu a môžete mať pozitívny dopad na e, rozpočet EÚ. Počas vášho predsedníctva rada príjme politické usmernenia pre rozpočet na budúci rok. Máte šancu povedať komisii skôr, ako s ním príde, čo má financovať ako priority. priority. V predchádzajúcich rokoch to bolo často tak, že sekretariaty skopírovali a pestovali dokumenty z predchádzajúcich rokov. Dokumenty zneli dobre, priority ako bezpečnosť, rast a tak ďalej, ale problém bol, že tie slova v politických usmerniciach zhovorili, že chceme robiť preto viac, ale čísla, keď potom tak predsedníctvo znižovalo sumy práve v tých riadkoch, ktoré by mali dopad na rast povedali, že chceme zvyšovať, podporovať inovácie a potom rada navrhla, znížila sumy v horizonte 2020 v infraštruktúrnych programoch a podobne. Slova povedali, chceme podporiť bezpečnosť, ale potom fakta ukázali zníženie vo Fonde pre migráciu. A tu vidím príležitosť pre politické predsedníctvo. Moja otázka je, ako to chcete riešiť, ako chcete čo najlepšie využiť tieto E, kroky, dôležité kroky pri rozpočte, pri pracovaní politických e, usmernení. Ako spraví, dosiahnete, že prázdne slova budú mať naozaj aj dopad, náplň na ročný rozpočet? A okrem toho aj aké sú priority e, pre nasledujúce roky. Moja druhá otázka, ktorá s tým súvisí, je to, čo sa pýta aj podpredseda Levandovský. Ako chcete dosiahnuť pokrok vo ročnom rozpočte, pokiaľ nemáme ešte dohodu e, k Ďakujem. Ďakujem pekne, pani nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán vicepremiér, dovolte aj v mojom mene vám zaželať všetko dobré. Pevne verím, že budete už čoskoro môcť začať túto prácu a verím, že naše otázky vám nespôsobia nejakú zbytočnú stratu času. Skôr vám pomôžu. Vďaka chorvátskemu a talianskému priateľstvu má veľký záujem vlastne podporovať a pozorovať toto predsedníctvo Chorvátska. No a možná práve preto mám takú veľmi aktuálnu otázku k dnešnému dňu práve v kontexte vášho usmernenia, ako by ste zhodnotili riziky v stredomorskom prostredí z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu e, prípadnej eskalácie napätia, ktoré môžu spôsobiť ďalšie migračné toky a zároveň spôsobiť ďalšiu neistotu so škodami na našom hospodárstve. Takže aký Európsky fond by ste vy posúdili alebo zhodnotili ako ten E, ktorý možno ignorovalo a e, fínske predsedníctvo a bude mať vašu väčšiu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kusič, nech sa páči. <clears throat> Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážený pán minister. Dovolte mi položiť otázku. Aké sú vaše plány? Čo chcete spraviť v situácii, keď Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu? Spojené kráľovstvo je jedným z najväčších platcov do európskeho rozpočtu. Platili o mnoho viac do rozpočtu, než neho dostávali. Chorvátsko je naopak jedna z krajín, ktorá dostáva viac, než platí. Dostávame viac, než sme do rozpočtu zaplatili, odkedy sme sa stali členmi Európskej únie. Ale čo sa stane, keď jeden z veľkých placov opustí tento priestor a potom príde väčší počet krajín, ktoré majú pomerne rovnakú, rovnaký stupeň vývoja ako my a majú viac menej nestabilné ekonomiky, hospodárstva. Môžeme sa pozrieť aj na pomer pracujúcich k dôchod, dôchodcom a tento nepomer, lebo v roku 2010 sme v minulosti videli, že tam bol vlastne pomer 4 pracujúci na jednoho dôchodcu, teraz je to 2,5 pracujúceho na jednoho dôchodcu a teraz keď sa pozriete aj na situáciu, ktorá je v Chorvátsku, je to 1,1 pracujúceho na jedného dôchodcu. Taká je situácia dnes. To je neudrateľné. Nemáme skrátka dostatok e, zdrojov v Chorvátsku a v nadchádzajúcich rokoch budeme potrebovať 30 miliard eur na to, aby sme dokázali platiť dôchodky našich súčasných pracujúcich. Takže niektoré členské štáty Európskej únie z toho benefitujú, ale napríklad Nemecko muselo zaplatiť 150 miliard viac do európskeho rozpočtu, než neho dostalo, ale zároveň vytvorilo 880 miliard v ziskoch z toho, že sú členským štátom EÚ. Takže sú tu krajiny, ktoré majú veľké hospodárstvo a tie platia pomerne veľa do rozpočtu, ale možno by mali platiť ešte viac, aby kompenzovali tie krajiny, ktoré majú menšie hospodárstva a menší hospodársky rast. Je tu nejaká možnosť pre vás, aby ste v tomto smere niečo mohli spraviť a aké budú vaše priority v tomto smere? Thank you very much, Mr. Over- Ďakujem pekne, pán Overgaard Nielsen, nech sa páči. keďže toto bude snáď mojim posledným stretnutím rozpočtov výboru, aspoň pár rád z mojej strany, po referende o Brexite a po problémoch, ktoré boli zdôraznené v tomto referende veľa poslancov Európskeho parlamentu, aj predsed, súčasná predsedkynia komisie, mali pocit, že riešením je viac integrácie, viac Európskej únie. A musím povedať, že je to absolútne nepochopiteľné pre mňa a takisto aj mnohých iných ľudí, ako toto môže vyriešiť problémy, ktoré boli zdôraznené diskusiami o Brexite. Na tomto výbore, výbore pre rozpočet, viacero poslancov hovorilo, že keďže členské štáty v súčasnosti majú viac peňazí, než mali pred dekádou, má to znamenať, že členské štáty majú platiť viac do európskeho rozpočtu. Ja som zvolený v, sen, v severozápadnom Anglicku, kde žijú rodiny, ktoré majú problémy zabezpečiť jedlo pre svoje živobytie a požiadať tieto rodiny a podobné rodiny všade v Európskej únii, aby platili viac do Európskeho centrálneho rozpočtu, je absolútne nezodpovedné. To, čo potrebujeme spraviť, je šetriť v európskom rozpočte a nie vynakladať viac e, peňazí. Takže keď sme my s tom druhom vstúpili do spoločného trhu a k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu, ak by sme sa pýtali ľudí, najmä v Severnej Európe, či by dali prednosť dohode o voľnom obchode alebo um, politickému superštátu, bola by veľká väčšina, ktorá by podporovala dohodu o voľnom obchode. Moja viera je, že Európska únia musí ustúpiť eh, k tomu, čo sme vychádzali k spoločnému trhu a k dohode o voľnom obchode. A ak eh, spustíme projekt politického superštátu a sústredíme sa viac na voľný obchod, no tak potom aj ja si budem myslieť, že by Spojené kráľovstvo malo zvážiť opätovné pristúpenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, najmä za tú poslednú poznámku, keďže nemám žiadnych eh, ďalších rečníkov na zozname vystupujúcich. Rád odovzdám slovo opäť vám, pán minister. Zaznelo veľa otázok, veľa poznámok, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne vám všetkým za to, že ste otvorili tieto otázky, poznámky, rôzne uhly, rôzne pohľady, ale myslím si, že minimálne z môjho pohľadu ste všetci eh, preukázali kompetenciu a eh, veľký záujem tohoto výboru o tieto témy. Ako som už poukázal vo svojom úvodnom vystúpení, niektoré prvky našej úlohy, ktorá súvisí s viacročným finančným rámcom, ehm, boli spomenuté, keďže táto téma sa neustále vlastne e, spomínala vo vašich otázkach. Pokúsim sa ešte raz odpovedať, možno niekoľko vecí zopakujem, ale prosím, e, prosím vás o strpenie. Som naozaj rád, že si uvedomujete, a ďakujem za vrelé privítanie, ktoré sme dostali na tomto výbore a, a takisto asi vidíte, že my ako chorvátske predsedníctvo by sme definitívne chceli budovať silné vzťahy s Európskym parlamentom. A to nie len k viacročnému finančnému rámcu a tomuto balíčku, ale takisto aj e, k téme, e, ktorá nemusí spadať výhradne do pôsobnosti tohoto výboru, ale tento vzťah je pre nás naozaj veľmi dôležitý a Podobne to platí ako aj o mnohých ďalších veciach v živote. Podobne aj toto vieme vyriešiť dialogom, aspoň veríme. Budeme teda pokračovať v tomto e, zvyku, aby vždy, keď bude stretnutie GAKu k viacročnému finančnému rámcu na programe, aby prebiehali pravidelné stretnutia a výmena informácií. Ale teraz kritickým prvkom v tomto momente to súvisí od politického usmerenia, ktoré dostaneme na úrovni Európskej rady. A v tomto smere ste už aj vy viacerí spomínali niekoľko z týchto tém, napríklad pani Fernández, ktorá to spomínala, aj otázku vlastných zdrojov, Už otázka vlastných zdrojov, to je naozaj veľmi veľká a dôležitá otázka, rovnako celý reformný podporný program. A tieto a niektoré ďalšie dodatočné témy budú predmetom dodatočného dialógu alebo trialógu a ďalšej technickej práce, ako náhle toto politické usmernenie bude na stole. Vrátanie otázky vlastných zdrojov. Ako náhle to dostaneme, budeme pripravení. Práve kvôli tomu, že technická práca v rade skončila k tomuto návrhu, k otázke vlastných zdrojov a ako náhle toto usmernenie dostaneme, môžeme ísť článok po článku preskúmať jednotlivé legislatívne návrhy, ktoré tvoria e, balík vlastných zdrojov. Spomínali ste takisto otázku e, rozsahu alebo veľkosti rozpočtu, tých jednotlivých percent posledné vystúpenie bolo trošku odlišné. Tam sme počuli, že by sme mali smerovať k úsporám, než k zväčšovaniu rozpočtu. Ja e, vidím isté, isté, isté podobnosti s našim národným rozpočtom. Keď prídem do Národného parlamentu k nám, tak je tu vždy táto diskusia o tom, či by sme mali zvyšovať výdavky alebo či by sme ich mali znižovať. E, myslím si, že celkovo rozpočet je definitívne to, čo potrebujeme a to, na čo by sme mali ehm, čakať, alebo čo by sme mali eh, chcieť dosiahnuť, je udržateľný rozpočet, ktorý je realistický, účinný a ehm, v súlade s očakávaniami našich občanov Brexit. To boli tie posledné dve vyjadrenia, ktoré sa venovali tejto téme. Ehm, to je veľmi dôležitý prvok, ktorý naozaj nemôžeme eh, spomenúť. Pán Kolakovič to spomenul. Keď sa pozrieme na tie čísla, aké sú príspevky Spojeného kráľovstva do rozpočtu. Ale fakt je fakt, musíme sa voči tomu postaviť a som si istý, že Európska rada a európsky lídry eh, zoberú aj tento prvok do úvahy, keď o tom budú diskutovať v konečnom dôsledku. Adekvátna podpora pre náš európsky rozpočet, takisto aj pre našich eh, občanov je niečo, čo naozaj nejakutne potrebné, až by som povedal, že to je nevyhnutné. Podobne ako som hovoril vo svojom úvodnom vystúpení, európsky občania majú samozrejme veľké očakávanie od nás a my zase potrebujeme vedieť, poskytnúť, potrebujeme hľadať dobré odpovede na všetky tieto otázky. Rozpočet nie je jediný spôsob, ako e, naplniť očakávania našich občanov. Dôležitú úlohu v tomto smere zohráva aj legislatíva. Ehm, Rada a Európsky parlament budú potom diskutovať e, o týchto prvkoch, o zelenej dohode, ktorá mala obrovský dopad na našich občanov. E, mali sme práve pomerne obsiahov diskusiu na výbore EKON o tejto téme. E, včera na našom prvom stretnutí ECOFINu, na prvom stretnutí Rady ministrov pre ekonomické a hospodárske záležitosti sme mali tiež túto diskusiu, takúto debatu. Bolo to veľmi plodné, užitočné, dynamické. Povedal by som, že všetky členské štáty o tomto diskutovali, venovali sa tej téme, ktorú otvorila komisia. No a ako sme to zatvorili my ako predsedníctvo, no to bol zároveň náš signál Rade a členským štátom, a to isté platí aj a aj pre vás, že ak urobíme, ak urobíme všetko preto, aby sme dokázali e, zorganizovať dostatočný počet stretnutí na úrovni rady, to bude hlavný predpoklad preto, aby sme mohli pokračovať v ďalšom dialógu a ďalšej diskusii o tejto veľmi dôležitej téme. E, všetci sa určite zhodneme na tom, že pre e, túto konkrétnu tému si to bude vyžadovať nielen teda mesiace, ale už teraz môžeme povedať, že je to skôr otázka rokov, keď e, budeme mať e, skutočne dosiahnutú celkovú dohodu a výsledok. Ďalej, čo sa týka toho negoboxu, ktorý ste viacerí e, spomínali, tak za, za, teda angažovanie sa Európskej rady plne zodpovedá zmluvám ktoré máme, dávame týmto spôsobom Európskej únie nevyhnutný vstup pre rozvoj, definujeme hlavné politické smerovanie a aj hlavné politické priority. Takže takéto politické usmernenie, takýto stimul z najvyššej úrovne je pre nás mimoriadne užitočný, najmä keď diskusie na rade môžu dosiahnuť patovú situáciu. Ale všetci sme presvedčení a v tomto smere to je taká hlavná prozba, alebo taká hlavná žiadosť, aby Diskusia, trialóg a závery, ako aj vlastne všetky politické závery boli úspešné. A, a potom sme samozrejme pripravení, ako som už hovoril, opakovane e, o tejto téme rokovať a posunúť sa ďalej. Viacerí z vás ešte otvorili otázku e, výročného rozpočtu pre rok 2021 a podobné. E, rada aktuálne pripravuje svoje usmernenia pre rozpočet Tie budú predstavené zástupcom tomuto výboru na jar. No a potom začne vlastne riadna procedúra schvalovania rozpočtu, ako náhle komisia predstaví svoj návrh rozpočtu, ale práca na strane rady bude potom vedená už budúcim nemeckým predsedníctvom. Niektorí vás spomenuli otázku podporného nástroja pre reformu a investície. Eh, jednotlivých jeho prvkov. Opäť by som túto tému spojil s touto témou, s touto otázkou a s diskusiou o tom, ako zlepšiť potenciálny rast európskeho hospodárstva aj jednotlivých členských štátov. Vrátil by som sa opäť k tej otázke toho, eh, že by sme to mohli opätovne spojiť eh, s otázkami demografie a migrácie jeden z tých nástrojov, ktorý by mal stimulovať a ktoré by zároveň mal zatraktívniť pre členské štáty na <clears throat> celé európske spoločenstvo, aby sme konali v oblasti štruktúrnych reform, je práve tento konkrétny nástroj. Ako je tomu aj v prípade vlastných zdrojov a niektorých ďalších častiach Nekoboxu. Ako náhle budeme mať toto politické usmernenie, tak potom môžeme hovoriť o tom e, to podrobnejšie, ale v prípade tohto konkrétneho prvku vo vašej terminológie je to dohoda, ale určite poznáte aj dohodu a terminológiu, ktorú máme v rade, mm, tak e, my sa snažíme dosiahnuť čiastočne všeobecný prístup do konca prvého kvartála. Čiže, aby som to dal e, v jednoduchých slovách, aby všetko bolo pripravené a ako náhle dostaneme e, to politické usmernenie, tak potom to môžeme priamo presadiť adekvátnym spôsobom. Takisto ste spomínali aj otázku migrácie. Keďže teraz hovorím o Chorvátsku, tak potom samozrejme musím povedať aj istú výhradu, že toto je v súlade, hovorím len v mojej pozícii ministra financií Chorvátskej republiky a chorvátskej vlády, nejako predsedníctva. Chorvátska pozícia už od začiatku toho, čo nazývame migračná kríza, bola pomerne jednoznačná a veľmi transparentná. A preto... Povedali sme, že budeme aktívne chrániť naše hranice. Napriek tomu, že Chorvátsko nie je z jednou z tých najväčších krajín v Európe, je to len 57 tisíc štvorcových kilometrov, ale vzhľadom na ten jedinečný tvar Máme najdlhšiu fyzickú hranicu s nečlenskými štátmi, Srbsko, Bosna, Hercegovina, Čierna hora. A túto hranica, tieto hranice najmä s Bosnou a Hercegovinou sú jednou z najväčších súčasných víziev, pred ktorými stoja naše inštitúcie a všetky inštitúcie, ktoré sú do toho zapojené. Myslím si, že odvádzame dobrú prácu Napokon pozitívne hodnotenie Európskej komisie nielen z pohľadu migrácie, ale aj s, e, plne, v súvislosti s plnením noriem a potrebných opatrení v súvislosti s našim budúcim členskom v Schengene, bolo, teda to posúdenie bolo pozitívne, čo je najlepším dôkazom toho, čo som povedal. Hneď od začiatku sme hovorili, že pre týchto ľudí potrebujeme e, zaujať aktívny prístup, musíme im poskytnúť primerané služby, zdravotníckú starostlivosť, prístrešok, potraviny a tak ďalej ale tieto veci nie sú jednoduché a ako sme počuli e, z Talianska a ďalších stredomorských krajín, e, je to niečo, čo si vyžaduje spoločný prístup a pochopenia zo strany všetkých e, členských štátov, ale ubezpečujem vás, že budeme aktívne pristupovať k riešeniu tejto situácie a Veľká časť našich zdrojov je nasmerovaná tam. Na záver by som povedal túto vec, niečo, čo súvisí tiež s migráciou. Je to otázka demografie. My ako predsedníctvo, a už to máme v prioritách, je, budeme hovoriť o tom na viacerých fórach, na úrovni e- Rady ECOFIN, to bude tiež jedna s témy, tém, ako aj na neformálnom stretnutí v Záhrebe 24-25 apríla. S demografiou budeme spomínať nielen migráciu, internú migráciu, ale aj celkové demografické trendy. Počuli ste práve o Chorvátsku a o tom, čo boli a sú tie pomery medzi dôchodcami a pracujúcimi z hľadiska dôchodkového systému, ale to sa netýka len dôchodkov, týka sa to sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, rôznych aspektov každej krajiny, spoločnosti, systému a súčasne hovoríme aj o veľmi spoločných veciach. Ja nepoznám žiadného ministra financií alebo môjho kolegu, ktorý by si neuvedomoval, že tieto konkrétne problémy sa zvyšujú a že musíme nájsť primerané riešenia. Takže čokoľvek budeme robiť v štruktúralnej reforme, v jej programe a tak ďalej, v dochodkových systémoch, zdravotníctve, sociálnom zabezpečení, to všetko znamená, že tu nebude len nejaké jedno riešenie alebo opatrenie, čarovná palička, ktorá to vyrieši. To, čo my potrebujeme, je zdravý systematický rast, ktorý vytvorí zamestnanosť a táto zamestnanosť v tomto konkrétnom prípade, e, o ktorej sme tu hovorili ako otázke pomeru medzi dôchodcami a pracujúcimi, to je úplne jasné máme tu novonarodených a úmrtia, to je veľmi jasná matematika. Ako som povedal, sme radi, že tu dnes môžeme byť medzi vami a ja dúfam, že táto diskusia bola aj pre vás taká dobrá ako pre mňa. A sme, my pomerne dobre poznáme určité stanoviska a prístupy k viacerým témam a my ako predsedníctvo budeme pokračovať v našej práci na úrovni rady, ale samozrejme budeme aj v dialogu s vami, budeme aj mať koordinačné stretnutia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Marič, za vaše odpovede aj vyjadrenia k týmto rôznym témam, otázkám, ktoré tu zazneli. To vážime si, že ste sem prišli medzi nás a vítame vás aj v budúcnosti medzi nami a veľmi ma teší aj vaša otvorenosť a úprimnosť vo vašich odpovediach odpovediach. A keďže e, Teraz vás máme na háčiku a ako viete, na budúci pondelok budeme v Záhrebe s rokovacím tímom o VFR, takže sa tam znovu uvidíme. Ďakujem vám veľmi pekne a vidíme sa o tretej popoludní.